ešte upresniť, ako bude tento nástroj aplikovateľný v praxi. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a samozrejme, že som vám k dispozícii k nasledujúcim otázkam. Herzlichen Dank. Äh, ich möchte... Ďakujem pekne. Teraz bez nejakého váhania by som dala slovo pani Eva Sveman. Nech sa páči, máte slovo. Tack så mycket, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, poslankyne poslanci. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali na toto stretnutie. Ja zastupujem lokálnu regionálnu úroveň vo Švédsku a u nás, podobne ako v mnohých ďalších iných štátoch EÚ, e, to vlastne tá väčšina e, verného obstarávania prebieha práve na tých spomínaných úrovniach, čo sa týka objemu aj množstva. Takže tieto pravidlá sú pre nás veľmi dôležité na regionálnej a lokálnej úrovni. Mm, boli tu veľké očakávania, ktoré sa týka zjednodušenia pravidiel v súvislosti s tým, ako sa mal predložiť návrh smernice. A potom ide o to, že vlastne v zelenej knihe sa spomínali zjednodušenia a uľahčenia a my sme očakávali, že sa bude ďalej na tom pracovať. Pre všetkým sa očakávalo, že vlastne by sa malo zamerať eh, na tie dobré eh, praktiky, mali by sa tu využiť skúsenosti, mali by sa, mal by sa využiť dobrý rámec ktorý by vlastne umožnil zlepšiť situáciu aj pre našich občanov. Dalo by sa to vyjadriť aj tým spôsobom, že vlastne to, aby sa dos- keď sa dosiahnu dobré, e, dobré ceny v rámci obstarávania, o to viac ostáva peniazy napríklad pre školstvo. Žiaľ, táto situácia nenastala, tie pravidla nie sú podstatne jednoduchšie, keď sme teda pozreli návrh Pravdou je, že niektoré pravidlá, niektoré body sú jednoduchšie, napríklad tam, kde ide o ten eh, systém dynamických nákupov, ale my si myslíme, že niektoré veci sú teraz zložitejšie. Napríklad sú tam ustanovenia, ktoré sa týkajú toho, ako máte vypočítať náklady na životný cyklus nejakého tovaru a musíme si uvedomiť, že tam vlastne iba jeden orgán, jeden úrad, ktorý vôbec eh, rozumie tomu, ako fungujú tieto ustanovenia. Dokonca aj tie pravidlá, ktoré sa týkajú nákupu na regionálnej lokálnej úrovni, e, keď nakupujete z vlastné komunálne podniky, jednoducho je trošku vzdialené praxi, potom čo sa týka pravidel pre spoluprácu v rámci týchto orgánov, je to celé e, nedobre koncipované. Konec koncov, keď si pozrieme uznesenie parlamentu z minulosti, to je podstatne lepšie a to je presne ten náš názor. My si myslíme, že dôležité sa opierať judikatúru e, Európskeho súdneho dvoru, dvora. Zároveň sme očakávali, že bude e, možné používať pravidlá v klasickom sektore, tak ako to vlastne bol doteraz. A tu mm, nechápem, prečo sa vlastne odborová to rozlišovanie na A a B služby. Napríklad e, pozrieme si, čo je vlastne v tom B, tam je transport v sociálnej oblasti. A to, čo znepokojuje regionálnu a lokálnu úrovni vo Švédsku najviac sú diskusie, ktoré sa týkajú toho, či by sa nemalo povoliť verejné obstarávanie za iba najnižšiu cenu. Ja chápem, že samozrejme je to záujem, záujem dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu, to my samozrejme e, chápeme, ale myslíme si, že e, niekedy sa dá vyjať na najlepšiu cenu a mať najvyššiu kvalitu. E, dôležité, aby tam boli určité kvalitatívne požiadavky, ktoré musia byť naplnené a tak je možné splniť požiadavky kvality za najnižšiu cenu. To, čo by som chcela povedať, keďže som pracoval v tejto oblasti 25 rokov, že je dosť e, také nezvyčajné, že sa nezadefinujú kvalitatívne požiadavky e, a nespomenie sa aj požiadavky na nižšiu cenu. Častokrát sa požiadajú na nižšia cena, alebo automaticky chápe, že tie kvalitné požiadavky sú automatické. Dôležité je zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu. No a potom tu ide aj o to, aby sa e, vypracovali vážené kvalitatívne kritériá, aby sa zhodnotila ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. A keď, si, keď ideme princípom najnižšej ceny, tak vlastne znižuje sa riziko, a overovania prostredníctvom súdu. Tento postup je veľmi transparentný, je jasné, čo sa požaduje a je potom jasné to, ktorá ponuka je najvýhodnejšia. To preverovanie na súde je veľmi problematické vo, vo Švedsku. Mali sme viac ako 2000 takýchto konaní v roku 2011 a bolo to viac ako 10% a samozrejme stojí to nielen peniaze, ale aj čas. Je to finančné prostriedky, ktoré by sa mohli využiť na nejaké iné činnosti v rámci lokálnej regionálnej správy. Potom ďalšia vec, ktorou sa je nutné zaoberať, je, akým spôsobom sa hodnotia vlastne e, ceny. Sú tu ďalšie možnosti, sú tu rozličné e, tovary, generika, benzín, elektrina, sol a tak ďalej, kde jednoducho musia byť aj určité kritéria, ale zároveň to prepojené aj s určitou dodatočnou prácou a celé sa to veľmi komplikuje. Čo sa týka mojich skúseností, častokrát je to tak, že malé podniky častokrát dokážu vyjednať najnižšiu cenu. Oni jednoducho vedia predložiť konkurencieschopnú ponuku. Čím komplikovanejšie sú pravidlá pre verné obstarávanie, to znamená, že čím zložitejšie stanoviť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, lebo samozrejme tam musia byť hodnotiace modely. Veľmi dôležité je vážiť tie kritéria, aby sa posúdila tá ekonomickosť. No a to potom vedie k tomu, že vlastne pre malé podniky sa to celé komplikuje, lebo je predsa prirodzené, že oni nemajú také veľké skúsenosti a možnosti. Chcela by som ešte zdôrazniť, že ja si myslím, že ten základ pre ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku tu musí ostať. To je veľmi dôležité pre viacero druhov služieb, ale ja si myslím, že ten úrad, ktorý vykonáva obstarávanie, by mal si stanoviť tie pravidlá. Sú tu rozličné typy verejných obstarávaní, napríklad Ide tu o zabezpečenie pre oblasť zdravotníctva, alebo napríklad potrebujete nejaké kancelárske potreby, alebo potrebujete služby architektu. To znamená, že tie pravidla musia byť flexibilné, aby sa podarilo zabezpečiť dobré služby. Podľa môjho názoru, a to vlastne si myslí celá regionálna a lokálna úroveň v, našej krajine, je to názor, názoru, že tie pravidla musia byť zjednodušené z administratívneho hľadiska, toto by bolo prospešné pre eh, orgány, ktoré vykonávajú obstarávanie, ale aj pre samotných dodávateľov, lebo musíme si uvedomiť, že je množstvo malých regionálnych a lokálnych orgánov, ktoré vykonávajú obstarávanie, je to potom pre nich zložité. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Äh, und nun das Wort an Frau Kathleen Walker-Shaw. Wie ist die Sicht der Beschäftigten? Bitte sehr. Ďakujem pekne. Teraz e, dáme slovo pani Kathleen Volkašov. Ďakujem pekne. Mám tu PowerPointovú prezentáciu, ktorá je stručná a pevne verím, že to pom- pomôže kolegyňam kolegom. Sa volám Kathleen Walker Shaw, ja zastupujem tretie najväčšie odbory v Spojenom kráľovstve. Zároveň som aj členom ECOSOKu a vypracovám tam stanovisko pre verejné obstarávanie, som pracovný skupine som dlhoročnou členkou siete, ktorá sa volá udržateľné verejné obstarávanie. Vám to ešte známe. Bolo to vytvorené pred poslednou revíziou smernice EÚ o verejnom obstarávaní, takže pracujeme na tejto oblasti už viac menej 20 rokov, takže poznáme tie výzvy, ktorým je konfrontovaný váš výbor, keďže chcete to spraviť správne. Čo sa týka odborov, my nie sme proti zjednodušeniu, my sme za zjednodušenie tejto smernice, ale je dôležité si uvedomiť, že to zjednodušenie nie je to isté ako odstránenie niektorých zásadných princípov, podľa, ktoré podľa nás by mali usmerňovať verejné obstarávanie. A iste chápete, prečo tak je. Zjednodušenie sa netýka odstránenia podmienok pre pracovné štandardy a tak ďalej. To musí byť súčasťou smernice. Dôležitá je tá jasnosť a transparentnosť pre e, to zjednodušenie. Takže teraz prvá stránka. Chcela by som zdôrazniť ten kontext, v ktorom sa nachádzame v rámci verejného obstarávania. Európska únia má v rámci svojich dokumentov a smernič široké pravidla. Je to sociálne trhové hospodárstvo, ide tu o zachovanie pracovných podmienok, je to kvalitné verejné služby, slobodu e, verejných orgánov, aby sa rozhodli, či akým spôsobom zabezpečia služby. To znamená, že je tu, sú tu viaceré možnosti, kde je možné to riešiť vnútorne alebo externe. sa týka legislatívy verejného obstarávania, keď sa obrátite na trh a nám ide o to, že aby sa tento kontext pochopilo, mnohé e, verejné orgány v Európe sú toho názoru, že musíte ísť to verejného obstarávania, ale máme tieto pravidlá. Myslím si, že to musí byť objasnené. Takže dôležité zabezpečiť to, aby tie princípy, o ktorých som práve hovorila, neboli rešpektované len na jednotnom trhu, ale v rámci toho, ako sa pozeráme a zaoberáme to revíziou týchto smerníc. Sú tu viaceré základné princípy, ktoré si musíme pripomenúť, keď sa zaoberáme touto revíziou. Poprvé ide o to, či jednotný trh je iba trh, alebo či má vlastne dosiahnuť e, sociálnu trhové hospodárstvo v súvislosti s stratégiou EÚ do roku 2020. Podľa nášho názoru sociálne a dimenzie sociálnych otázok a zamestnávania v rámci verejného obstarávania musí byť posilnené a viditeľnejšie. Chcel by som pripomenúť kolegyňam kolegom, že v rámci ústavných opatrení sa tu v Európe E, prejavuje, že máme veľmi obmedzené nástroje, aby sme dosiahli tieto ciele. Pozeráme sa vlastne imaginárne, ako možno tento proces dosiahnuť. Veľmi dôležitý princíp pre odborárov je e, to, aby verejné obstarávanie zahrňalo použitie verejných prostriedkov, a my sme presvedčení, že toto sa spája so zodpovednosťami a povinnosťami, aby sme sa uistili, že naše prostriedky sa použijú inteligentne a integrálne, aby sa nepoužili na postupy, ktoré by pod, eh, podkopávali výšku miest, aby sa nespochybňovali sociálne a zamestnanecké práva, pretože na tom vlastne stojí EÚ. Nemôžeme tieto veci oddeliť Ďalej veľmi rýchlo, a pritom poviem, že to nie je vyčerpávajúci zoznam, chcem zdôrazniť zo pár kľúčových priorit, ktoré treba e, riešiť. Pre váš výbor je veľmi zaujímavá asi tá vec, že čo robíme o dohovore, e, čo budeme robiť s dohovorom C94 Medzinárodnej organizácie práce v verejnom obstarávaní e, v žiadnych e, textoch EÚ sa nevyjasnilo alebo nestanovilo, aké významné, e, aký významný je tento dohovor, ktorý vlastne je ešte starší než EÚ. Toto by sme mali v pravidlách verejného obstarávania vyjasniť. Pre tých, ktorí ratifikovali tento dohovor, by, by to malo byť veľmi dôležité. Veľké množstvo členských krajín neratifikovalo a my chceme, aby sa toto e, e, rozbiehalo, aby sme nabádali k ratifikácii. Takisto chceme vidieť kla- e, jasnosť a koherentnosť v tom, ako riešime podmienky, zamestnanecké práva, kolektívne vyjednávanie, pretože toto všetko o, sa týka úvodného ustanovenia 44. Ku kolektívnym dohodám sa v texte komisia vôbec nevracia a to je podľa mňa chyba. Chceme ujasnenie veci, ktoré sa budú rešpektovať v rámci smerní. Je tu množstvo vecí vo verejnom obstarávaní v texte, ktoré veľmi inteligentne využívajú konzistentnosť v takmer v celom hnutí. Ďalšie priority, pretože viem, že času nie je, nie je veľa. E, odstránenie najnižšej e, ceny, o tom sa už hovorilo, najnižšia cena sa možno nepoužíva v rámci integrity, ktorú, ktorú e, načrtla švedská kolegyňa. Vieme, že niektoré krajiny to používajú, ale veľmi často členské krajiny používajú najnižšie ceny, nevytvárajú kvalitatívne kritéria. Podľa nás najvýhodnejší tender nemusí znamenať, že si zoberieme najlepšiu hodnotu za peniaze. Za peniaze. Je tu veľká flexibilita a povzbudzovanie, e, umožňovanie rámca pre širší trvalo udržateľný element toho, tejto dohody. A trvalá udržateľnosť, tak to je tiež náhľad. Ak nebudeme fungovať udržateľne, tak dlhodobo to bude stáť viac, než e, by ste využili inteligentne vrátane životného cyklu. Máme tu problémy e, s veľmi nízkymi tendrami. To by sme chceli riešiť. Chceli by sme, aby toto percento bolo polovične nižšie, než komisia vykazuje na 25 a chceme to ešte nižšie pre e, služby a pracovne náročné práce, aby všetky kontrakty, všetky zákony kde väčšina, no hovoríme o 90% servisných nákladov ku kontraktom, pracovné náklady, ktoré kde chceme, aby sa skresali o 50 a to veľmi podkopáva eh, podmienky a mzdy. Nechceme, aby sa toto dialo. Chceme veľmi silné a jasné procesy, na, eh, ktoré by riešili otázku veľmi nízkych cien tendrov. Ten, Ďalej problematika, problematika posúvania zákazok ďalej a, a naša snaha by mala byť znížiť počet e, týchto úrovní na tri úrovne kontraktov a spoločné a viac násobné ručenie. E, ja by som povedala, že, že pracujeme s mnohými zamestnávateľmi Otázka zne, prečo mnohí z nich strácajú kontrakty kvôli nespravodlivej, e, nelegálnej konkurencii v tejto oblasti. Mnoho vecí je veľmi viacúrovňových a e, nemajú opodstatnenie. Snaha je vyhnúť sa a bojovať proti zneužívaní sociálnych e, platieb, vytváranie falošného samozamestnávania. To vedie veľkej zraniteľnosti a zra... toto chceme z verejného obstarávania naozaj preč. Otázky životného cyklu, to sme riešili vo viacerých situáciách. A keď hovoríme v nákladoch životného cyklu, tak za, e, z, e, sa, e, spôsob, akým sa majú verejné prostriedky e, využiť. Potrebujeme túto revíziu, aby sa pod, pod, posilnilo trvalo udržateľné verejné obstarávanie, e, aby boli do, veľmi dobre pracovné politiky tohoto parlamentu. Tešíme sa na vašu podporu a na spoluprácu s EÚ a ďakujem ešte raz za možnosť prehovoriť k vám a som pripravená zodpovedať vaše otázky. Ďakujeme a teraz ako štvrtá odborníčka pani Alessandra Fratini. Nech sa páči. Grazie, signor prezident. Ďakujem, pani predsedkynia. Chcem pozdraviť takisto aj pana predsedu Gorganyho, eh, že zorganizoval eh, takéto eh, vypočutie, aby sme sa mohli vyjadriť k otázke verejného obstarávania. Teraz budem pokračovať v angličtine. A brief introduction of krátkej, krátky úvod. K Post Europe to je verejne uznávená uh, únia, združenie, zau, z, uh, e, zastávajúca záujmy európskych uh, poštových oper, uh, prevádzkovateľov. Ide o 2,1 milióna zamestnancov naprieč Európou ide o zásobovanie 800 miliónov zásob z potrebiteľov denne na viac ako 175 miliónoch priečinkoch. Terajší poštový sektor je vlastne e, e, e, pokrytý smernič, smernicou pre služby. Nie je tu replikovateľná infraštruktúra, ako sú rôzne distribučné siete a plynovody. Tento sektor sa za posledné roky výrazne zmenil. Výrazne poklesol, poklesli objemy. Všetci operátori strácajú objem, pokiaľ ide e, o čísla 4 e, až 10 ročne. E, Výpočtové technológie a trendy v nich sú sa napredujú rýchlo a to mení povahu obchodu a správanie spotrebiteľov. Pošta je súčasťou širšieho komunikačného sektoru, kde fyzická pošta sa čoraz viac nahrádza viac kanálovým doručovaním, takže je tu konkurencia i na strane dopytu, i na strane e, e, dodávok. V tomto, na základe tohto pozadia, týchto výrazných zmien, Posti Europe víta oznámenie komisie, že tu bude modernizácia e, pravidel verejného obstarávania. V čase podania návrhu v decembri 2011 komisia oznámila, že verejné obstarávanie musí byť revidované a modernizované, aby lepšie slúžilo e, meniacemu sa ekonomickému a politickému kontextu. Avšak ľutujeme je e, smutné, že e, tá, tento návrh si nevšíma zásadných e, regulatórnych a trhových vývojových tendencií. Súčasný text článok 10 návrh smernici o služba, sa hovorí, že ide o, o aktivity spojené s poštovými službami, a tu vás chcem upozorniť na túto druhú časť, ďalšie služby než e, iba poštové. Toto je veľmi osobitné pre náš sektor. Nenájdete takýto e, dotatok iných služieb v e, predpisoch pre e, elektrickú energiu, vodu alebo transportné služby. Tieto predpisy vyjasňujú, že pre účely tejto smernice toto sú služby, aj tu zoznam tých služieb, ktoré sú prípustné. Len, e, spomeniem len elektronické komunikačné služby, finančné služby, logistické služby. Toto všetko sú služby, ktoré celkom jasne poskytuje, sa poskytujú v konkurencie schopnom v konkurenčnom prostredí. Aké je naše stanovisko? Poštové služby sú vlastne de jure otvorené k e, hospodárskej súťaži Liberalizačný proces, ktorý bol iniciovaný v roku 1997 v prvej smernici o pošte, dovršil plné otvorenie trhu. A je pravdou, že 10 členských krajín bude mať 10 dvojročnú, e, dvojročné odkladové obdobie, teda do roku 2012, a to znamená, že do času, kedy sa potvrdí a vstúpi do platnosti táto smernica, plné otvorenie trhu už bude dovršené všade v EÚ. Poštové služby sú tiež konkurencieschopné de facto. Záznamy e, postupov článku 30, teda postupu, kde ide o výňatie použitia pravidiel vo verejnom obstarávaní, kde trhy sú otvorené súťaži de jure a de facto, tieto záznamy ukazujú zvyšujúci sa počet poštových a iných služieb, ktoré sú vyňaté v spôsobnosti tejto smernice e, na základe e, príslušnej e, rozhodnutia komisie. A vidím tu množstvo rozhod- vidíte tu množstvo rozhodnutí, ktoré boli prijaté a služieb, pri ktorých sa to týka finančné služby, štandardné balíkové služby, kuriérne služby a tak ďalej už sa vlastne blížim k záveru, v súvislosti s postupom liberalizácie, výsledkom zavedenia plnej spektorálnej, sektorálnej špecifickej regulácie, ide o poskytovanie vysok, vysokokvalitných poštových služieb všade v EÚ. Takže obavy týkajúce sa dopadov takéhoto odstránenia by mali byť jasné od začiatku a v súvislosti s týmto a vývojom trhu od roku 2004 je to práve poštová, je to, je to názor e, náš, že e, logika už nie je aplikovateľná. Ďakujem. Ďakujem pekne našim expertom za tieto rozsiahle informácie. Toto je skutočne veľmi komplexná téma. Teraz, čo sa týka zoznamu rečníkov, ktorí chcú vystúpiť s otázkami, už mám štyroch ľudí, pán Kožušník, ktorého poprosím, aby nám potvrdil, či som správne vyslovila jeho meno. Potom pani Kastex, pani Lichtenberger a potom ja som sa dal na zoznam rečníkov. Ak niekto ešte by chcel vystúpiť, pán Gargány, samozrejme, spravodajca a pán Koferaty. Takže to máme zoznam rečníkov, ktorý uzatváram a najprv dám slovo kolegovi Kožušníkovi, nech sa páči. Pani predsedajúci. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, experti. Táto smernica o vernom obstarávaní ma vedie k tomu, že sa musím spýtať, respektíve musím spomenúť jedného bývalého politického predstaviteľa Sovietskeho zväzu, ktorý povedal jednu vetu a tá sa uplatňuje na mnohé veci. Chceli sme to zlepšiť, chceli sme, aby to bolo dobré a dopadlo to tak ako vždy. V podstatě komise přicházela s návrhem, že chce väčší transparentnosť. Takže komisia prišla s tým, že chcú zvýšiť transparentnosť, chcú to zjednodušiť, chcú mať menej byrokracie. Mám to šťastie, že som tieňový správodajca vo výbore pre eh, jednotný trh a ochranu spotrebiteľa, je to výbor IMCO. Musím povedať, že návrh kolegu Tarabelu ma dosť prekvapil, takisto ako aj našu politickú skupinu. Podľa nášho názoru ten návrh znamená viacej komplikácií, viacej byrokracie. Zároveň by som sa chcel poďakovať pani Eve Sveman do Švédska. Ona spomínala kritérium ceny a kvality, kde vlastne tá cena sa stráca z toho návrhu ako hlavné kritérium a prichádzajú tam nové kritéria. Je to nielen kritérium hodnoty, ale ide o sociálnu hodnotu. V tomto zmysle by som chcel povedať, že si myslím, že toto kritérium je nástroj, ktorý vlastne je cestou do pekiel. Myslím si, že je to tak, že každá cesta do pekiel je dláždená dobrými úmyslami. Takže, aby zadávateľ tam vložil kritérium sociálnej súdržnosti, to znamená, že chce sa dobre starať o dlhodobo nezamestnaných z hľadiska ekonomického je to úplná utopia. Ale keďže toto je právny výbor, tak by som povedal, že zaoberajme sa tým, či je to dobré z právneho hľadiska, zapracovať do legislatívy, ktoré sa týka herného obstarávania, zapracovať, či tam chceme uplatňovať pracovné právo. To asi nie je dobré. No a otázka, ktorú by som chcel položiť, je tá, že nestačí nám terejšia legislatívu, ktorú máme, aj dodržiavanie, nie je možné mať lepšie pravidla pre elektronické zadávanie. Ďakujem pekne. Pani Kastex. Merci. Ďakujem pekne. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým expertom za to, že vyjasnili tento problém z rôznych pohľadov. Celá táto smernica a všetky tieto návrhy, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, takisto aj prisudzovanie zákazok, to, čo sa budeme tomu venovať neskôr, toto je veľmi dôležité, pretože môžu mať veľmi dôležitý dopad na hospodárstvo EÚ vzhľadom na objem zákazov, ktoré to predstavujú, takisto aj počtu zamestnaneckých miest, tak ako ste to už spomenuli. O to viac je to dôležité, že ide o verejné peniaze, verejné prostriedky a dopad na hospodárstvo EÚ by mal byť zabezpečený týmito verejnými prostriedkami, ktoré by mali byť motorom pre toto hospodárstvo. Preto je veľmi dôležité, aby legislátori, ktorými sme aj my, sme dohliadali na nasmerovanie tohto spôsobu, akým tieto trhy, tieto obstarávania budú ovplyvňovať eh, smerovania hospodárstva EÚ. Preto je úplne bežné, že v rámci nasmerovania tejto smernice, tejto legislatívy chceme zabezpečiť eh, ekonomické európske smerovanie, ktoré má byť dodržané. Tieto, toto smerovanie obzvlášť by malo byť zabezpečené v sociálnej oblasti. Čiže cieľom EÚ je mať viac zamestnaneckých miest a oveľa kvalitnejších pracovných miest. Takisto smerovanie musí byť zohľadené aj z environmentálneho hľadiska. Nemôžeme totiž to na jednej strane vypracovať odporúčania smernice k environmentálnym kritériám a následne, pokiaľ máme tu možnosť naozaj povedať niečo k praxi, k tej Nakamura v rámci environmentálneho a sociálnej environmentálnej sociálnej oblasti, tak nemáme špecifické usmernenia, ktoré by boli spomenuté v tejto oblasti, v tejto legislatíve. A preto sa myslím, že tu nie sú vôbec správne dodatočné obmedzenia, ktoré by tu boli, ale my by sme mali tie usmernenia predložiť tak, aby to verejné obstarávanie bolo zabezpečené správne a to je to minimum, čo môžeme urobiť, aby tu bola transparentnosť. Prečo? Vieme veľmi dobre, že verejné obstarávanie častokrát bolo, je spojené s korupciou, s podvodmi už od začiatku. A my teda musíme ukončiť toto, túto spreneveru verejných financií v akejkoľvek oblasti a na akejkoľvek úrovni, aby všetko bolo transparentné a kontrolovateľné. Preto tie úsmernenia, ktoré tu chceme zabezpečiť v oblasti kvality zamestnaneckých miest, myslím si, že je to v našej zodpovednosti, aby sme jasne povedali, že pri prisudzovaní verejných zákazok, či už ide o verejné trhy, či ide o nákup, alebo či ide o služby, musíme zabezpečiť také kritéria, ktoré by boli sociálne, ktoré by boli jasné, čisté, presné. Čiže nie len tá vnútroštátna legislatíva, ale aj spoločenské zmluvy. Videli sme na uh, súdnom dvore napríklad vec Rifer, ako môžete e, spreneveriť verejné financie práve cez zadávanie subdodávok. K to sa musíme naozaj vyhnúť. Ako náhle verejný podnik, ktorý prisudzuje zákazku túto zákazku má prisúdiť, tak musí zároveň zabezpečiť aj kontrolu toho, že všetky tieto sociálne kritéria budú naozaj dodržané. A takým istým spôsobom musíme dodať do tejto smernice takisto environmentálne kritéria, však pretože toto môže pomôcť je verejnému, verejnej správe alebo úradu, aby to bolo jeden z prvkov, na základe ktorého sa bude rozhodovať, ako podnik vyberie. Myslím, že nesmieme zabúdať takisto aj koherenciu medzi politikami EÚ. A myslím, že je to v našej zodpovednosti, aby sme to takto vykonali. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kastek. Ešte predtým, ako nám slovo pani Lichtenberger, by som chcela privítať medzi nami pána Maxa Štádlera, pôsobí na Nemeckom ministerstve spravodlivosti a sme veľmi radi, že dnes ste prišli na náš právny výbor. Srdečne vás vítam. A teraz má slovo pani Lichtenberger. Herzlichen Dank. Ähm, Ďakujem pekne. Verejné obstarávanie sa istú dobu považovalo niečo ako nejaký zázračný liek na znižovanie nákladov verejnej správy a aby sa podkopávali regionálne monopoly. E, v rámci tej starej smernice sa to nepodarilo nakoniec presadiť, práve preto tu máme teraz nevyhnutnosť konať a aktualizovať. Poprvé dôležité bolo samozrejme zjednodušenie, to bolo dobré riešenie. Čo sa týka menších obcí a spoločenstiev, e, tak častokrát nie je pre ne jednoduché vypracovať potrebné znalosti na to, aby zrealizovali skutočne také podmienky, aby to vyhral ten najlepší ponúkateľ, aby to nevyhral napríklad nejaký regionálny monopol. Po druhé, myslím si, že je dôležité sa ešte poučiť zo strany verejných orgánov, to ponechám bez komentára, A keď si pozrieme existujúce pravidla o verejnom obstarávaní, tak sú tam viaceré elementy, ktoré sú veľmi dôležité. Tu ide o otázku subdodávateľov a to je pre mňa jedna z tých kľúčových otázok. Alebo tu ide o to, že je tu vlastne organizovaný útek pred zodpovednosťou. To znamená, že subdodávateľia dnes sa, sa v rámci pravidel nevyužívajú na to, aby sa nakúpili expertné služby a jednoducho preto, aby sa, tak povedať, zahamlieval cenový dumping, aby sa zbavovalo zodpovednosti a mohla by som spomenúť mnohé príklady z obcí, kde tieto pravidlá pre subdodávateľov vlastne niekde, tak povedať, zanikli v rámci právnych procesov, lebo sa nepodarilo realizovať tie podmienky, takže ja si myslím, že táto oblasť musí byť lepšie regulovaná ako doteraz. Potom ten rozhodujúci bod, ktorý sa spomínal zo strany viacerých kolegov, to je tá otázka princípu najlepšieho alebo najlacnejšieho ponúkateľa a tu ja zastupujem trošku iný názor. Práve tí najlacnejší ponúkatelia v rámci veľkých výberových konaní častokrát nás priviedli do tej situácie, kde v končnom dôsledku prostredníctvom subdodávateľov máme rozličné konštrukty, kaskári a tak ďalej a miestne a regionálne orgány sa dostali do problémov, kde stratili právne nároky a kde v konečnom dôsledku museli niečo zadať, aj keď vedeli, že to bol problém. Mohla by som spomenúť mnohé príklady z Južného Tyrolska, Nemecka a tak ďalej podstate tí najlacnejší ponúkatelia na trhu v končnom dôsledku Vlastne od začiatku sa to vedelo a tušilo sa to, že to bude katastrofa. Oni to vyhrali a potom tam boli právne problémy. To je obrovský problém, je nutné sa tým zaoberať. Práve preto tá otázka, teda ten princíp najlepšieho ponúkateľa musí byť prepojené so zodpovednosťou. To je to, čo potrebujeme. Po piatich kaskádach každý vlastne stratí prehľad a ťažko sa môže niečo vymáhať. Myšlienku životného cyklu považujem za dobrú a nechcem sa tým ďalej zaoberať. Pre mňa to vystáva ďalšia otázka a tu ide o koncesie. Napríklad, keď si pozrieme že vo Francúzsku alebo v Taliansku sa koncesie na správanie diálnic poskytujú na 50 rokov, tak je to úplne absurdné. Tá otázka e, realizácie verejného obstarávania je úplne absurdná, lebo to, čo o 50 rokov malo zabezpečiť nejakú hodnotu, vlastne nie je realizovateľné, lebo samozrejme za 50 rokov sa vytvoria regionálne monopóly, sú to cenové diktáty, cenové štruktúry a tak ďalej. A to sa týka napríklad aj verejných obstarávaní v oblasti dopravy, kde je množstvo infraštruktúrnych podnikov a musíme zadávať dlhodobé koncesie, lebo ináč by to nebolo realistické, ale tu vidím určitý problém, že to celé by mohlo zlyhať, lebo vedie to k takému akoby riešeniu a potom sú tu také výsledky, ako vlastne, aké už ponúkajú ti tí regionálni monopolisti. Čo sa týka niektorých ďalších odvetví, je to podobné. Myslím si, že je zložité tam prísť ďalšou procedúrou, ktorá sa týka verejného obstarávania. Máme tu nariadenie o univerzálnych službách, sú tam prísne kritériá. Toto zduplikovať, to bude spojené s určitými protikladmi. Preto si myslím, že by sme mali hľadať iné riešenie. Čo je pre mňa ešte e, ako otázka, ktorú chcem položiť e, expertom, to je možno zavedenia špeciálnych kritérií, či už ide o princíp fair trade, alebo pri potravinách, zdravé potraviny, biologické a tak ďalej v nemocniciach to ale žiaľ nie je realizovateľné. Ak sa splnia kvalitatívne kritéria, nie je možné diskriminovať napríklad medzi biopotravinami pre nemocnice, čo by dávalo zmysel aj inými poskytovateľmi, takže tu je istý problém. A potom ešte niečo. Pani Sveman to tuším vravala, že malé a stredné podniky automaticky profitujú z tej skutočnosti. Napríklad v oblasti elektronických služieb to neplatí rozhodne. Ak napríklad nejaká, nejaká obec chce mať <clears throat> prístup k nejakým elektronickým službám, vždy to vyhrajú tí, tí giganti, lebo oni eh, vedia lepšie zareagovať na kritéria. A myslím si, že je dôležité podporiť princíp open source a na to je dôležité povolovať špecifické kritériá. lebo to jednotné riešenie pre všetkých tu nie je hodné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ja, hovorí pani predsedajúca. Môj príspevok bude krátky. Ide o otázku, či som správne pochopila. Je to otázka na pani Beneventy o samo certifikáciu, o čo tam ide, či sú tam zahrnuté aj mzdy, ako vlastne tá samocertifikácia funguje. Podľa môjho názoru sú to vlastne také no, samovytvorené koncepty. A teraz by som dala slovo pánovi Garganimu a potom pánovi Koferatimu. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Ja som chcel urobiť sľub na to, že práve výbor pre právne záležitosti, mi je vydať stanovisko k tomuto vzhľadom na svoje zodpovednosti, na svoje kompetencie, naši predrečníci povedali, aké je to veľmi dôležité a preto chcem povedať, že to beriem na vedomie, takisto aj vypichnúť, že to zapracujem do tej správy, ktorú budem predkladať ja. Je to veľmi zložité, táto otázka verejných obstarávaní, ale takisto e, chcem povedať, e, že zapracujem tie požiadavky do nášho stanoviska a teda naozaj chcem urobiť e, túto, tento sľub. Avšak ľutujem, že Imko už predložilo pozmeňujúce návrhy, pretože to už je predpoklad preto, aby sme mohli nasmerovať eh, komisiu týmto smerom. Ja teraz možno predchádzam to, čo, ako som už povedal, samozrejme, že zohľadňujem všetky tie aspekty, ktoré považujem za veľmi dôležité a budem ich eh, na základe eh, vývoja judikatúry zohľadňovať hodnotiť eh, v danej oblasti. Chcel som povedať eh, dve veci, ktoré podľa mňa sú veľmi dôležité. Takisto sa domnievam, že sú tu dve otázky, ktoré sú zásadné. Zdá sa mi, že obzvlášť eh, pani Beneventy, ako aj pani Fratini, sa kriticky k tomu postavili. Ale myslím si, že je to veľmi dôležité, že sme zabezpečili zjednodušenie pri hodnotení verejného obstarovania ponúk. A takisto sa to snažíme zabezpečiť a takisto aj zvýšiť transparentnosť v tejto oblasti, ale takisto aj pána Eva Šman, ako aj pán Walter Šun. Myslím, že tiež ich názory boli veľmi rozumné. Takisto aj pani Lichtenberg povedala, ako posledná, to najnižšia cena neznamená vždy tú najvyššiu kvalitu. Toto je problém, ktorý sa zdá je častokrát používaný v praxi pri verejnom obstarávaní. Avšak potom to treba právne zhodnotiť. Tá najnižšia cena neznamená tá najvyššia kvalita, avšak môže to byť práve výhodné ekonomické kritérium pre zadávanie verejných e, zákazok. Avšak toto môže byť takisto aj v určitom e, protirečení, pretože podľa mňa to hodnotenie predchádzajúce hodnotenie takisto pri eh, tejto záležitosti, ako aj eh, to, čo eh, je v praxi v väčšine členských štátoch, určite to musí byť akýsi, akési relevantné kritérium práve toto najnižšia cena, ktoré, môže byť, ktoré je častokrát používané. Uh, a chcel by som teda vedieť, či toto hodnotenie zo strany našich rečníkov, ktorí sú experti na danú oblasť, je skôr pozitívna k, tejto, k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, ktorý práve sa týka stanoviska, ktoré musíme vydať. Myslím si, že to zadávanie subdodavok, tak ako to bolo kritizované, myslím, že to je správne. Mali by sme sa tomu vyhnúť. Ale ako? Keď sme to už povedali v tejto diskusii, sú rôzne spôsoby, ako to spraviť, ako to upraviť. Aspoň ja, mne uniká ten spôsob, ako by sme to mohli zabezpečiť. Chcel by som zdôrazniť to, čo povedala pani Fratini. Myslím, že je veľmi ťažké teraz eh, zareagovať na to, čo povedal napríklad problém v oblasti poštových eh, služieb, pretože najprv sme tu mali privatizáciu, potom konkurenciu, ktorá je, myslím si, že nie je svet, eh, európska, ale svetová, ktorému poštové služby, ktoré poštové služby musia eh, čeliť. A teraz, ak chceme zabezpečiť zjednodušenie v tých eh, termínoch, eh, ktoré napríklad, eh, alebo predstavme si tú situáciu v Taliansku, nepoznám ďalšie členské štáty, pokiaľ idú tie jednotlivé procedúry, tak myslím, že to bude veľmi obťažné. Neviem, ako vôbec na toto zareagovať, lebo je to problém, ktorý brzdí alebo by brzdil celý vývoj. Myslím si, že mali by sme sa nad tým zamyslieť. Myslím, že ten poštový problém bude úplne vypustený z tejto oblasti, pretože tá konkurencia schopnosť, ktorá už naozaj prekročila hranice EÚ, ktorá je e, na celosvetovej úrovni veľmi ťažko môže byť e, tým pádom táto poštová otázka tu ošetrená. Preto si myslím, že naši experti to pochopili a tým pádom by som to chcel ukončiť môj prejav. und Herr Koferati, bitte sehr. Ďakujem pekne, teraz pán Koferati. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. A ako to už bolo povedané, Verejné obstarávanie sú úžasným hybným motorom pre hospodárstvo, hlavne vtedy, keď sú v rukách územných samozpráv, tak tieto dokážu zabezpečiť dosiahnutie veľmi dôležité ciele pre stredné malé podniky, ale takisto aj pre udržanie hospodárskych aktivít v danom regióne. Preto je veľmi dôležité, aby sme mali naozaj dobrú legislatívu a podľa mňa ten záväzok alebo tá úloha, ktorá pred nami stojí, je zabezpečiť priority. Čo je najdôležitejšie? Ale myslím si, že tie tri otázky, ktoré sú pre mňa najdôležitejšie, stoja za to, aby sme sa na nimi pozastavili. Poprvé, pokiaľ ide o vytvorenie ponuky, čo najväčší je eh, objem za eh, tie eh, Eh, posledné roky, pretože to zabezpečí, aby všetky podniky alebo všetko to, čo všetky tie náklady, ktoré to eh, vytvára, pretože všetko má svoje náklady, takisto aj eh, dodržovanie sociálnych spoločenských zmluv a všetkých environmentálnych pravidel. To všetko má určité náklady. Keď si to zoberme na eh, európskej úrovni, tak eh, za tieto roky sme videli a dospeli sme k záveru, že využívanie toho nástroja nás spôsobilo obrovské rozpory, nielen pokiaľ ide o otázku kvality, ktorá sa dá prekonať, ale pre niektoré veľmi dôležité aktivity, kde kvalita je veľmi dôležitá, ktorá má určité náklady. Napríklad je to otázka výskumu alebo inovácie, alebo takisto aj pracovných myslím. Takže myslím si, že tento nástroj alebo tento eh, bod by mal byť vypustený, aby, ak sa chceme pohnúť vpred, aby sme čo, ponúkli čo najlepšiu eh, ponuku, tak tento parameter musí byť vypustený. Pokiaľ ide o otázku subdodávok, tá reťaz, ten reťazec subdodávok, to je nástroj, ktorý je používaný nie len preto, aby sa znížili čo najviac náklady, ale aj preto, aby sa e, zorgani, aby e, sa zúčastnili na takýchto e, verejných observaniach takisto aj malé a stredné podniky. Ak dovolíte takú malú slovnú hračku, je to naozaj navzájom prepojené. My musíme stanoviť, podľa mňa, číselný limit pre eh, eh, počet eh, subdodávateľov a potom každá subdodávateľská firma musí mať takú istú zodpovednosť ako tá prvá firma, ktorá zadávala prvú subdodávku. Ak chceme tento reťazec a ich efektivitu zabezpečiť a aby to nebolo zneužívané, tak musíme zabezpečiť nejaký dohľad. A po tretie, niečo, čo sa týka stredných a malých podnikov. Myslím si, že je to tá správna cesta, ktorým môžeme podporiť, aby sa do týchto verejných e, observaní zapracovali aj stredné a malé podniky tým, že využijú flexibilitu a my využijeme flexibilitu týchto e, podnikov. Pretože e, tento systém nezabezpečuje absolútne ich integráciu do verejného obstarávania. Myslím si, že toto je všeobecná téma. Niektoré sektory, niektoré verejné sektory sú momentálne na ceste privatizácie. Na niektorých eh, krajinách už sú privatizované, v niektorých tento proces ešte len začína, tak ako poštové eh, služby. V niektorých krajinách to eh, k tomu ešte nepristúpili. Takže my by sme mali urobiť niečo, ako, ako zabezpečiť tú, to prechodné obdobie od toho štátneho k tomu privátnemu. A myslím si, že to nie je nemožné. Je to možné a dokonca by bolo užitočné, aby sme schválili také nástroje, kde, ktoré, alebo ktoré by vytvorili v tých e, sektoroch e, e, akýsi spoločný rámec, pre, hlavne pre tie krajiny, kde tieto služby sú už trebárs sprivatizované, v niektorých nie sú. Takže myslím na no, také služby, ktoré odchádzajú, alebo ktoré prechádzajú teda od štátnych eh, rúk k tým privatným rukám. Ďakujem. Ďakujem pekne. <clears throat> Naši, naši experti si vypočuli, že toto sú dôležité témy pre náš výbor. Poprosila by som vás, aby ste stručne zareagovali na komentáre a z toho vyfiltrovali tie otázky, aby ste ich prípadne zodpovedali. A rovno dávam slovo pani eh, Beneventi, nech sa páči. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pani predsedkynia prídem, alebo začnem teda od toho posledného a potom sa prejdem k tomu prvému. Takže začnem teda s tými poznámkami zo strany pána Koferatyho, pokiaľ ide o to o zadávania tých zákazok e, sú dodávateľom. Pán Koferati, samozrejme, že by bolo veľmi dobre, alebo je dobre, že v Taliansku máme takú legislatívu, ktorá je veľmi reštriktívna v oblasti verejného obstarávania. Máme legislatívu, ktorá e, teda umožňuje vlastne práve toto zadávanie sub e, dodávok Chcela som povedať len toľko, že vďaka tejto našej legislatíve ten problém je niekde úplne inde, tak ako to aj vyplýva e, z tých vašich slov. Myslím si, že ozajstný problém je v tom, že nájsť teda správny spôsob tak, aby sme zabezpečili kontrolu zadávania subdodávok a ich realizácie, pretože len to, že je tu ten reťazec, to nie je dostatočné, takže ten, napriek tým pravidlom, ten problém tu pretrváva. Pokiaľ ide o, sam, a, o priamo platbu e, subdodávateľovi, myslím, že to je na nástroj, ktorý by mohol pomôcť podnikom, ktorí e, keďže sú subdodavatelia, tak sú vo veľmi e, zlej pozícii, aby získali rýchlo tieto prostriedky a aby teda veľmi rýchlo získali tento ekonomický zisk. Takže e, podľa mňa členské štáty by mali sa nad tým zamyslieť, teda prejsť od toho subdodavateľského reťazca k tomu priamému Eh, plateniu, že by to nebola len eh, možnosť, ale povinnosť. A takisto osobne by som chcela ešte povedať, pokiaľ ide tá otázka, o, o tú otázku subdodavateľa, pretože uvedome si, že subdodavateľ je naozaj veľmi taký slabý článok tohto kontraktu, eh, tejto zmluvy. Nevždy sa dostanú k nemu prostriedky, takže vlastne tá povinnosť priamej platby, to by bolo niečo, čo by mohlo pomôcť subdodavateľu vy a zabezpečiť to, že bude zaplatené mu. Pokiaľ ide o fixnú cenu a možnosť zhodnotiť kvalitu, tak ako to povedal pán Gargani, myslím si, že v niektorých špecifických tentroch to môže byť veľmi dobrá myšlienka, veľmi dobrý spôsob, ako by sme mali zabezpečiť všetky eh, princípy, ktoré sa tu snažíme presadiť a dokonca aj vzhľadom na návrh, už nie si nepamätám presne to meno, ale kde ste hovorili, že nie všetky verejné obstarávania sú eh, rovnaké. Je pravda, že v niektorých prípadoch takéto riešenie by mohlo byť užitočné. Myslím si, že by bolo užitočné a vhodné, aby sme teda zabezpečili túto eh, flexibilitu na jednotlivé teda tieto články eh, verejného obstarávania, kedy je to možné a kedy je to potrebné, čo zabezpečiť verejné obstarávanie za tú najnižšiu cenu. Ďalej. Ekonomický operátor, ktorý sa, získa, ktorý sa zúčastňuje na verejného obstarávania, by mal mať zabezpečené všetky tie, všetky tie práva v rámci tejto oblasti. Je potrebné, aby tu boli kontroly, existujú prvky, ktoré nám svedú k určitým pochybnostiam a je potrebné zabezpečiť teda potom tie kontroly aj na úrovni toho, kto zadáva zákazku bez toho, že by e, sme museli vydávať rôzne certifikáty, ktoré potom ešte e, vytvárajú ďalšiu dodatočnú byrokratickú záťaž, aby e, tu boli teda zabezpečené určité alebo určitý obmedzený počet kontrol. K tomu, čo povedal pán Kožušník, neviem, či to dobre vyslovujem, uh, pokiaľ ide o elektronické zadávanie verejného obstarávania. To by mohlo byť veľmi užitočný nástroj pre zníženie nákladov, ale pokiaľ ide o transparentnosť, myslím si, že by to bolo niečo, čo by vylepšilo náklady tak pre ekonomických aktérov, takisto aj pre uh, zadavateľov. A chcela by som ešte teraz upresniť, že elektronický obchod, alebo teda ten elektronické zadávanie, to je veľmi široký koncept, ktorý e, automaticky môže posudzovať alebo hodnotiť e, ponuky, e, ktoré sú tie za tú najnižšiu cenu alebo ktoré majú vyššiu kvalitu na základe al- matematického algoritmu, ale tá komunikácia medzi tým zadavateľom a medzi tým um, uchádzačom a tak ďalej. E, neviem, či e, by tam nebolo potrebné ešte zabezpečiť e, nejakú inú procedúru alebo nejaký iný postup. Avšak na tým sa musíme zamyslieť, pretože je pravda, že teraz tie verejné zdroje sú veľmi obmedzené. Ďalej posledná poznámka pre Eh, úrady, ktoré by chceli byť konkurenciaschopné a ktoré by chceli zabezpečiť tie zložité verejné obstarávania, ktoré je naozaj reálnou témou, pretože je to každodenná realita. Toto by malo byť eh, eh, troška sa nad bolo by potrebné sa nad tým zamyslieť možno trochu iným pohľadom, pretože ak máme dve tieto, dva tieto úrady, ktoré chcú vypracovať e, tender, e, alebo dva rôzne úrady, dokonca rôz, dvoch rôznych e, členských štátov, tak to je veľmi zložitá situácia. Hlavne pre tie bežné štáty. Myslím si, že by to malo byť eh, teda na tej istej úrovni, pretože musíte eh, posúdiť eh, v či je potrebné prisúdiť toto na národnej úrovni. Ak tam tá ponuka nie je dostatočná, tak myslím si, že toto je možné zhodnotiť, avšak na to je potrebné zase dodatočné zdroje, ak to chceme zabezpečiť. Dankeschön. Wenn Sie gleich das Wort ergreifen, bitte. Ďakujem, ak sa chcete ujať hneď slova. Ak by som dal mohla pristúpiť tým otázkam, tak vlastne chcel by som povedať, že verné obstarávanie je dobré tak pre verné orgány, ako pre dodávateľov. Tento systém je veľmi dôležitý. Myslím si, že je dobré, že komisia sa oberá touto otázkou. Potom, čo sa týka požiadaviek v sociálnej oblasti a na životné prostredie, podporujem to, čo povedala pani Kastex, že sú to skutočne veľmi dôležité otázky. Práve keď ide napríklad o kolektívne e, dohody, to je veľmi dôležité to sú princípy, ktorými sa riadia naša organizácia. Myslím si, že je možné prísť s takýmito požiadavkami. Ide o to, aby teda tie podniky súťažili v rámci rovnakých možností, aby to nebolo tak, že budú obchádzať napríklad určité požiadavky v oblasti miest. Čo sa týka problematiky subdodávateľov, zdá sa, že je to veľmi rozdielne v jednotlivých štátoch. Napríklad vo Švedsku sa o to veľmi nediskutuje. Väčšinou sa to rieši tak, že E, potom podpíše zadávajúci orgán dohodu s, e, podni- e, zmluvu s daným podnikom a ten si to rieši už sám. Takže vo Švedsku to nie je nejaká veľká otázka. No a ďalšia vec. Otázka pani Lichtenberger, kde ide o napríklad oblasti biopotravín a ich dodávok. To je istá požiadavka aj vo Švédsku napríklad požaduje sa dodávaná káva bola označovaná ako fair trade. Keď človek jednoducho nakupuje potraviny, tak eh, dbá o to, aby tam bol aj takýto typ potravín. Eh, potom napríklad biopotraviny. To, tam už máme skúsenosti dlhé roky. A potom, čo sa týka princípu najnižšej ceny, ja si myslím, že eh, mala by to byť najnižšia cena. A podľa mňa malo by sa ísť možno tak, že by to mala byť buď najnižšia cena, alebo ekonomicky najvýhodnejšia cena. Ak je tam princíp najnižšej ceny, samozrejme možné je prísť s tým, aby všetky sociálne požiadavky alebo environmentálne kritéria boli povinné a tak sa to prepojí s kvalitatívnymi požiadavkami, takže je možné aj pri nízkej cene dosiahnuť vysokú kvalitu. Čo sa týka poslednej otázky, kde, kde ide o to, že ten orgán, ktorý e, vykonáva verejné obstarávanie, stanoví pevnú cenu. Tak vo Švedsku sa uplatňuje taký model, že napríklad v našej oblasti vo verejnom obstarávaní sú častokrát praktické problémy, a ktoré sa týkajú stanovenia ceny buď teda tie ceny, keď sa stanovia dopredu, sú príliš nízke a nikto nemá o to záujem, alebo ceny sú potom príliš vysoké, potom je to príliš drahé pre ten obstarávajúci orgán. Takže dôležité je to správne vyvážiť, potom to funguje dobre. Ďakujem. Ďakujem, pani Walkershaw. Veľmi v rýchlosti a prejdem otázky tak, ako ich kládli rečníci. Niektorí z nich bohužiaľ už nie sú tu. Ani... Bol tu kolega, ktorý sa pýtal na dostatočný kontext, či možno veci zlepšiť, e, či už ide správu, správu Tarabela, alebo vôbec vo všeobecnosti jeho poznámky, pokiaľ ide o práva e, a sociálne možnosti e, pracovníkov pokiaľ sa poznáme, pozrieme na právny kontext a na práva e, nezamestnaných, musíme byť opatrní. Myslím si, že tento výbor sa musí pozerať na tieto otázky. Vieme, že aj, výrob, aj výbor EMPL sa na to bude pozerať. Potrebujeme právnu konsistentnosť a, a jasnú predstavu a e, tu je naozaj rozhodujúca úloha tohto výboru. Niektorí z vás si to možno neuvedomujú, ale je tu škola právnikov, ktorá vníma e, tieto posudky a e, má názor, e, že počas rokovaní k smernice sa, e, e ak by sa boli posúdili určité otázky, tak by sme nemali terajšie problémy. Myslím si, že Treba zvýrazniť skutočnosť, že je tu právna neistota v tejto oblasti a tá sa musí vyjasniť a musí sa pozitívne uznať. Pozitívne sa musí uznať eh, príslušnosť. Takže áno, odpovedie áno, musíme sa pozerať na tieto otázky. A v tomto kontexte pani Kastex hovorila vo viacerých odkazoch eh, o veciach, s ktorými súhlasím. Myslím si, že som ich aj v svojej správe zdôraznila, ale opäť sa vrátim k otázke e, prvej. Veľmi správne uznáva potrebu e, jasného pomenovania vecí sociálnej nezamestnanosti e, pred ustanovenia. Nezaťažuje to však tú smernicu. Žiadame jasnosť, zjednodušenie. To všetko pomôže, nepreťaží túto smernicu. A to mal by byť cieľ, nie eliminácia, ale jasné a právne isté záväzky, aby pracovníci mali niečo, o čo sa môžu oprieť. Pani Lichtenberger sa pýta e, špecificky o e, subdodávateľ, na subdodávateľstvo. Pýtala sa tiež na to, čo môžeme urobiť, aby sme pomohli a e, bojovali proti nerovnostiam a veľká sieť e, mimovládnych organizácií. I náš názor je ten, že to, čo treba v tejto revízii urobiť, je vytvoriť e, umožňujúci rámec, ktorý nám dáva jasnosť pre takéto rozhodnutia, aby sa prijímali takéto rozhodnutia, aby to bola flexibilita v tejto oblasti. A to, čo my sme tlačili vpred, je treba vyjasniť technické špecifikácie. Urobme technické špecifikácie, rámec evaluácie, a výberu, ktorý nám umožní mať konsistentnosť v európskych politikách životného prostredia, efektiviz, energetické úvahy, aby sa e, toto všetko e, spojilo do, do, do, do rámcových rozhodnutí, spoločných rozhodnutí v tejto oblasti. A tu je aj e, otázka uhlíkov, uhlíkovej stopy, dopravy, verejného obstarávania prínos pre miestnych poskytovateľov, ale e, toto nie je proti hospodárskej súťaži, nezúžuje to veci. Je tu naozaj hodnota, ktorá sa uznáva a s vami na tejto oblasti pracovať chceme. Pán Gargani veľmi jasne ukázal priority. Zameral sa na najnižšiu cenu. Opätovne treba povedať, že nemáme tu univerzálnosť. Treba hovoriť o kvalitatívnych e, kritériách. Treba myslieť na revíziu smernice v tomto ohľade. Preč od najnižšej ceny k širšiemu, flexibilnejšiemu definovaniu e, výhodných podmienok. Áno, hodná suma za peniaze, hodnota za peniaze, to nie je jediné kritérium, že by sme sa presunuli do dlhodobejšej, e, e, trvácnejšej sú tu však, ale tie sa často zná, znášajú a stávajú sa zlým snom. Takže naozaj sme ešte v hre pri týchto ustanoveniach. Pán Koferety hovoril o význame subdodávateľských otázok. Opätovne treba vec správne vyjasniť. Musíme vytvoriť princíp vzájomného ručenia pán Tarabela v správe hovoril aj o práv, priamých platbách, kde hlavný zadávateľ, dodávateľ veľmi často sa vyhlási, za, vyhlási bank, bankrot a stiahne bez platby do tohto aj veľmi rešpektované spoločnosti. To je príklad. Pán Tarabela už e, má e, nápady, ako možno veci vyšetrovať ten prípad, o ktorý išlo, príkladovo e, sa už rieši, to je správne, ale treba mať na pamäti, a tento výbor má naozaj skúsenosti, že kde je priama platba subdodávateľovi, nestratíme podstatu pri, e, Myslím si, že toto je veľmi kľúčový bod. Pán koferatý váš posledný bod. E, vy ste hovorili o prechode od e, verejného k súkromnému. Chceme rešpektovať tieto rozhodnutia. Chceme, e, ak sa presunú, je tu existujúca legislatíva, smernica, ktorá sa zneužíva a ignoruje vo verejnom obstarávaní. Zakomponujme toto, dodajme tejto smernici právnu jasnosť, nech je posilnená a uznaná ako fáza v, v zadávaní e, tendrov. Toto nie je nejaký boj o detaily, toto je základné právo zamestnancov a má, musí byť rešpektované, musí byť uznávené v tejto revízii. Ďakujem vám, kolegovia. Ďakujem. A na záver pani Fratíny, nech sa páči. Ďakujem pekne, veľmi stručne odpoviem na e, poznámky pána týho Chcem mu poďakovať e, za jeho príspevok, pokiaľ ide o poštové služby. Súhlasím s postojom pána Koferatyho. Určite. Tá situácia, pokiaľ ide o poštových operátorov na úrovni EÚ, je veľmi ťažká. A je, ale zároveň je aj veľmi rôzna, pretože sú operátori, ktorí, e, alebo aktéry, e, ktorí sú e, v rukách štátu, niektoré, ktoré sú polosúkromné, niektoré, ktoré sú naozaj už privátne. Takže potom sú rôzne aj postupy konania. Ale Určite ten princíp eh, neutrality eh, vzhľadom na eh, teda tú otázku, že kdo, v koho rukách e, tá poštová služba je, tak e, potom ošetruje vlastne všetko e, ďalej. Avšak čo je potrebné zabezpečiť je to, aby nebol diskriminovaný tento režim, tento systém zo strany dodávateľa a klienta, či už ide o súkromný alebo privátny projekt. Je potrebné, aby teda sektoriálna smernica bola aplikovaná v tejto oblasti, aby poštové služby, ktoré sú zabezpečované cez subdodavateľov a tak ďalej tiež spadali do e, smernice. Títo e, aktéry boli e, špecifikovaní a s dôvodu monopolného, historicky monopolného postavenia poštových služieb v rukách štátu. To poskytlo taký flexibilnejší spôsob pre sa, pretože keď chcete verejné podniky viesť na tejto ceste liberalizácie, k otvorenému k trhu, je to potom oveľa ľahšie. Spomenieme si na smernicu o verejnom staraní z roku 2004, tak eh, vtedy eh, boli niektoré oblasti, ktoré boli práve eh, vypustené práve kvôli liberalizácii trhu. Takže ja súhlasím teda s postojom pána Koferatyho zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s podnikmi, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých e, oblastiach. A myslím si, že najlepšie je sa obratiť na Belgicko, pretože to je krajina, ktorú poznáme najlepšie. Teda štátny, e, štátna poštová služba e, je má konkurenciu v rôznych svojich oblastiach alebo podsektoroch s ďalšími operátormi z rôznych, podnik, z rôznych krajín, ako aj z Belgicka. Takže zatiaľ čo iní aktéry, ktorí sú aktívni na národnom trhu, môžu uh, pristúpiť k, alebo za, zabezpečovať rôzne služby vzhľadom na administratívne pravidla, ktoré sú tu v platnosti. Ďakujem pekne. Uh, uh, Ďakujeme pekne a tiež vďaka všetkým uh, odborníkom, odborníčkam, ktoré nám Eh, poskytli takýto podrobný náhľad do témy. Teraz ďalší bod našeho programu, ktorý bezprostredne súvisí s touto témou a ide o eh, koncesie a slovo má pán Baltasáre. Sí, grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Pokiaľ ide o kon- otázku koncesie vo verejnom obstarvaní, to je niečo, čo je uh, naozaj úzko spojené s verejnými zakázkami uh, preto aj tento výbor by mal sa k tomuto venovať, zabezpečiť právny nástroj pre zabezpečenie zadávania týchto verejných zákazok práce a služieb, hlavne kvôli právnej neistote, ktorá vládne v tejto oblasti a ktorá bola častokrát e, tiež potvrdená zo strany rozhodnutí súdneho dvora, čo ešte e, zdôrazňuje tú potrebu zabezpečiť právny nástroj, ktorý by bol jednotný za týmto, za týmto účelom tá právna terminológia je potrebná tu byť e, spomenutá, hlavne pokiaľ ide o definíciu koncesií, ktorá zahrňuje koncesie v oblasti verejných e, zákazok, e, práce a služieb. Ďalší aspekt, ktorému čelíme, je definícia nebezpeč- e, ekonomického rizika, ktorá podľa rôzneho typu kancerce je rôznorodé, pretože je to vlastne riziko, ktoré je spojené s využívaním e, práce alebo teda po dobytu služieb, čo môže takisto ovplyvniť e, disponibilitu, alebo takisto to môže byť poskytnuté pre alebo využité v oblasti poskytovania služieb. Ďalej, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, je eh, tu hranica, ktorá je vyčíslená a ktorá eh, je, sa týka eh, od 2 miliónov do 3, 3 miliónov takisto eur Pani Lichtenberg už v predchádzajúcej diskusii práve sa zmienila o koncesiách na diálnice v mojej krajine, v Taliansku. A teda, pokiaľ ide o tieto pojmy, ktoré sú časovo ohraničené, je potrebné zabezpečiť, aby koncesionári pri realizácii práce boli čo najefektívnejší pri poskytovaní týchto služieb s tým, že je potrebné zvážiť takisto tú e, potrebnú lehotu pre realizáciu práce. A takisto aj preto, aby tieto podniky mali určitý zisk. Ďalší právny pojem, ktorý je potrebné zabezpečiť a ktorý je potrebné e, stanoviť, je spojený s tým, že ešte v Európe my e, máme ešte stále protekcionársky ochranný systém zo strany členských štátov a takisto aj jednotlivých e, subjektov, ktoré e, operujú v rámci provincií, regionov a tak ďalej. Takže potrebné, aby tieto služby ktoré zabezpečujú hlavne miestne podniky, ktoré sú ochraňované zo strany miestnych samozpráv, regionálnych samozpráv, aby tieto nemali teda len výhradnú pozíciu, ale takisto, aby aj ďalšie podniky mohli sa zúčastňovať na poskytovaní služieb v daných oblastiach. Takže preto je potrebné naozaj zabezpečiť jednotný trh v oblasti koncesí a z tej filozofie jednotného trhu tak, aby to naozaj reálne eh, bolo možno uvedené do praxe. Je potrebné zabezpečenie schopnosť, ktorá by bola správna a takisto aj transparentnosť, konkrétne prvky, kde by boli Eh, ohraničené do 5 miliónov eur, nad 5 miliónov eur, takisto presne eh, ošetriť eh, rôzne zaujímavé oblasti pre udelovanie koncesie. Nakoniec ten návrh stanoví stanovuje e, kritéria pre udelovanie e, koncesí a tu musíme zabezpečiť teda princíp transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, ktoré by mali byť e, zabezpečené a ktoré by mali byť akýmsi akousi zárokou pre objektívne zhodnotenie návrhov ponúk pre zabezpečenie služieb. Takže toto všetko sú tie kritéria, ktoré sú potrebné preto, aby sme mohli zabezpečiť efektívnu hospodárskú súťaž aj v, tomto, v tejto oblasti. Aká je teda cestovná mapa tejto smernice, tohto návrhu, ktorý e, samozrejme e, sa týka aj výboru pre vnútorný trh. Vymenili sme si návrhy. V septembri by sme mali navrhnúť Eh, jednotlivé stanoviská. Pozmenujúce návrhy by mali byť predložené v oktobri a hlasovať na našom výbore by sme sa mali tomu venovať. V novembri IMKO bude hlasovať na výbore 10. septembra a pokiaľ ide o schválenie textu na plenárke, to by malo byť buď vo februári alebo marci 2013 Áno, to umožňa samozrejme rokovania medzi našimi respektívnymi výbormi a dúfame, že teda toto bude zabezpečené a vďaka našemu stanovisku budeme môcť poskytnúť naše indície, aby sa k tomu vyjadrili kompetentné výbory. Ešte niekoľko pripomienok na záver. Chcel by som priťahnuť vašu pozornosť k trom aspektom. Poprvé, cieľ zlepšiť, zjednodušiť tú právnu terminológiu to ešte sme, sa nám nepodarilo dosiahnuť, pretože sú to rôzne návrhy medzi koncesiami zabezpečovania služieb. Tam veľmi ťažko môžeme to vyšpecifikovať, pretože tu máme dve definície, ktoré častokrát sa prekrývajú a napriek tomu sa nám nepodarilo ešte nájsť takú spoločnú základňu alebo spoločný pojem, ktorý by tie špecifické charakteristiky zahrnuli do tejto terminológie, do jedného pojmu je potrebné najprv si stanoviť, že kto potom bude transponovať túto smernicu, potom môže to vyvolávať zmetok v, pri transponovaní teda tejto smernice a to nechceme dosiahnuť, preto chceme teda jasný pojmem, pojem. No, ďalej, pokiaľ ide o trvanie koncesie, o lehotu alebo obdobie trvania koncesie, tam musíme naozaj to presne vyšpecifikovať, pretože to potom vedie k rôznorodým interpretáciám, jak to potom sa to týka potom zabezpečovania koncesí v oblasti pracovných služieb, tak ako článok 22 stanovuje možnosť pre úrady zabezpečujúce verejné obstarávanie a koncesie, udelujúce koncesuje vypichnúť špecifické pravidlá preto, pre túto oblasť a ktoré budú zdôvodnené. Takže aj keď ide o tieto špecifické podmienky, je potrebné si stanoviť, ktoré sú tie objektívne kritériá, ktoré by vyjasnili koncept špecifických e, podmienok. Takže čo si my myslíme, čo sú tieto špecifické podmienky. A všetko toto spôsobuje to, že nerozhodnosť e, formulácie môže potom pri nasledujúcich e, krokoch vyvolávať e, zmetok pri schvalovaní smernice alebo dokonca potom už v praxi pri zadávaní zákazok alebo dokonca pri e, úrade, ktorý bude sa zaoberať verejnou zákaz verejným obstarávaním. Takže je potrebné tu zabezpečiť oveľa väčšie upresnenie týchto dôležitých termínov, pokiaľ ide o zadávanie koncesie. Ďakujem. Dankeschön, Herr Baldassare. Ďakujeme, pán <clears throat> Baltazáre. Mám tu viacerých e, rečníkov. Pani Lichtenberger ako prvá. Srdečná vďaka. Ide, to, e, ide tu o oblasť, ktorá sa veľmi silne dotýka aj e, dopravy. Vo verejnom obstarávaní je to veľmi silný element, ale nie len tam. Zo pár slov v tejto súvislosti. V celej oblasti E, verejnej dopravy existujú existujúce e, typy legislatívy EÚ a je tu aj relatívne dôležitý e, blok toto doľadiť. Roky sme čakali na pozíciu rady, pokiaľ ide o verejnú dopravu. Tu sme dostali aj stanovisko a treba sa pozrieť na to, aby sme pri pre odovzdávaní koncesií samotnom nedostali do rozporu s tým, čo v tomto ustanovení e, verejných dopravných služieb sa už realizovalo. Je dôležité toto zohľadniť a vždy brať do úvahy. Ide tu tiež o to, že keď máme keď obsadzujeme alebo vytvárame špeciálne kritéria za obchádzanie s touto problematikou, napríklad bezbariérovosť v rôznych členských krajinách, pokiaľ ide o postihnutých, tak i naďalej sa toto rieši veľmi rozdielne od Švédska a, a Veľkej Británie na jednej strane po krajiny e, na juhu e, máme celé spektrum roz, rôznych, rôznych ťažiskových bodov v tejto oblasti, v národných uh, legislatívach. A tu si myslím, sa treba pozrieť na to, aby tento princíp, my sme sa predsa rozhodli nediskriminovať eh, sme eh, signatármi nediskriminovania, pokiaľ ide o dohovor v tejto súvislosti. I toto treba zohľadniť pri odozdávaní koncesí. Neviem, či E, súdny dvor tu už rozhodoval, ale sú tu otázky, ktoré sa objavili v e, právnickom postupe, považujem to za veľmi dôležité. Tu opätovne platia e, podobné otázky a pán kolega Baltasáre o tom už hovoril, napríklad trvanie, to je veľmi dôležité, pretože jedna vec musí byť zdôraznená na strane podnikov máme veľké výdavky a na druhej strane Máme ehm, e, i podmienky, ktoré treba naozaj splniť, aby ste sa vôbec mohli zúčastniť verejného obstarávania. Ale na druhej strane je tu e, fenomén, že keď sú tu koncesie, ktoré sa udelujú na 30 rokov, napriek tomu je tu ehm, regionálny monopol, ktorý to, čo chceli sme dosiahnuť, teda zlepšenie kvality pre cestujúcich, že sa proti tomuto vlastne ide e, opačným smerom. A kým sa určitá komúna alebo e, územná samozpráva rozhodnú, že treba spustiť proces proti podniku kvôli nedodrženiu podmienok, tak to je ťažké, keď potom veľký podnik, či už v členskej krajine alebo vo vlastnej krajine, postupuje. Takže tu sa dostávame do určitého pnutia práve pri predelovaní koncesí sa veľmi rozdielne odrkadluje na kvalitu. Toto som chcela výrazne, výrazne zdôrazniť, dôležitý bod v tejto celej oblasti a preto si myslím, že tu ide naozaj o dôležité e, e, úpravy, či je vôbec i pre malé e, územné celky v oblasti zložitosti, či je to vôbec pochopiteľné pre nich, musia predsa chápať, keď rozdávajú koncesie a na druhej strane, či sa nám naozaj darí, tak povediac, určité kritéria tak zakotviť, že nedochádza k dumpingovým ponukám, ktoré by mohli poškodiť celý systém. Takže táto, tento, tento celý blok je veľmi dôležité a v oblasti verejnej dopravy musia byť zohľadnená existujúca legislatíva, inak sa dostaneme naozaj do e, diablovej kuchyne, tak povediac. V Nemecku máme otvorený trh, uzavretý trh napríklad v, vo Francúzsku. Je tu určitá konfrontácia neustále medzi krajinami práve v koncesionárskej oblasti, v oblasti koncesí. Je to, je to problém osobitne problémat, e, intenzívny. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Kastex. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Myslím si, že máme tú inú problematiku, pokiaľ ide o smernicu o koncesia a o verejnom obstarávaní. Pokiaľ ide o smernicu o verejnom obstarávaní, o ktorej máme diskutovať, je to práve verejný úrad alebo verejný orgán, ktorý si kupuje službu, materiál alebo prácu v smernici o koncesiách je to práve verejný úrad, ktorý ponúkuje, ponúka eh, určitý trh, určitý tovar, buď určitú službu, ktorú, za ktorú je kompetentný, alebo určité dielo. Eh, takže v tomto prípade koncesia, pokiaľ ide teda o službu, tam máme také špecifické modality, ktoré verejný orgán si stanoví, aby zabezpečil kompetenciu tohto diela, ktoré vyplýva takisto aj z legislatívy. Pokiaľ ide o túto smernicu, je potrebné sa vyhnúť chybe, ktorú sme urobili, keď sme prijímali smernicu o službách, pretože sme nezabezpečili rozlíšenie medzi službami, ktoré sú verejného záujmu a služby, ktoré sú trhového. Vtedy to bolo ešte pred Lisabonskou zmluvou. Nemali sme práve v tej dobe tento právny základ, preto aby sme toto rozlíšenie zabezpečili. Ale teraz už máme Lisabonskú zmluvu a teda v Lisabonskej zmluve máme hlavne protokol 26, ktorý stanovuje presne úlohu ako aj zodpovednosť. Keď verejné orgány chcú zabezpečiť tieto služby, a máme tu takisto aj článok 14, ktorý stanovuje ekonomické spôsoby, ako má toto fungovať. Zdá sa mi, že by bolo potrebné v smernici o koncesii znovu nastoliť toto rozlíšenie medzi službami a službami e, ekonomickej pomoci. Takže myslím si, že článok 26, ktorý bol vytvorený prostredníctvom dodatku špecifické podmienky tam boli stanovené, ktoré sa týkajú jednotlivých špecifických služieb, napríklad sociálnych, e, náboženských a tak ďalej, tak je potrebné tento článok posilniť, z toho urobiť špecifický článok, ktorý by sa týkal CIUG a ktorý by stanovil na základe prvotného práva, hlavne článok 26, ale takisto aj judikatúra, pretože judikatúra kazi regi stanovuje špecifické podmienky pre prisudzovanie týchto koncesií. Takže to je to, čo som vám chcela navrhnúť, pokiaľ ide o služby, čiže in-house a dôležitou kon, koncesiou, čiže externalizácia vrátane rizika medzi, pokiaľ ide o prepojenie jednotlivými aktérmi, je, tu sú veľmi dôležité spôsoby alebo veľmi dôležité podmienky, ktoré sú aj spomenuté v judikatúre Kaziregi. Pokiaľ ide o, o verejno-súkromné partnerstvo, ako aj verejno-verejné partnerstvo. Tá smernica obmedzuje na 10 Kaziregi v percentuálnom podieli toho privátneho partnerstva alebo privátneho podielu, ktorý môže byť eh, pripustený. Myslím, že by sme mali byť oveľa flexibilnejší, hlavne v tejto časti, ktorá sa týka CIUG. Musíme uznať, obzvlášť pokiaľ ide o tú silnú diskrečnú právomoc, aby sme prepojili in-house komplet a e, e, kompletnú externalizáciu všetky spôsoby spolupráce medzi súkromným a verejným sektorom e, s viac menej jasným transferom rizika. Ďakujem pekne, pani predsedkynia, toto som chcela navrhnúť. Uh, vielen Dank. Uh, jetzt hat Frau Nieble das Wort. Bitte sehr. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať najprv za toto stanovisko našemu spravodajcovi za úvod do materiálu. Zo pár krátkých poznámok a prosím, ospravedlňte moju otvorenosť. Ja osobne nie som rozhodnutá, či potrebujeme vôbec návrh takejto smernice o koncesiách pre služby. Máme predsa e, rozsudky Európskeho súdneho dvoru, kde sa počas celých rohov, rokov vyjadrovalo pýtam sa všeobecne, či vôbec potrebujeme takýto návrh, e, či by sme ho tam napríklad nemali zamietnúť. A druhý bod z mojej strany, tu v Európskom parlamente po dlhé roky, chcem vyťahnuť jeden sektor, sme si e, vždy zaoberali e, v rôznych výboroch vodohospodárstvom, v rôznych výboroch, vždy sme mali tú líniu za nás, že u vodohospodárstva sme žiadne liberalizácie privatizáciu, áno, ale nie ďalšiu liberalizáciu a ja by som chcel, aby tento návrh komisie práve tá, s čo my naprieč skupinami v parlamente vždy e, sme stanovili, aby to prostredníctvom cesty koncesiami alebo tej smernice k koncesiám, aby sa na, na, nastalo. Takže keď sa dostaneme k, smernice, k smernici, hoci nezdielam jej zmysel. V každom prípade som e, za to, aby sme minimálne vodohospodárstvo vyňali. Ďakujeme vám, pani Niebler, za, otvo- e, e, za otvornosť, pán de Grandes Pascal. Sí, sí, gracias, señora Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Ja eh, eh, sa eh, absolútne súhlasím s tými úvahami, ktoré tu predložil pán Baldassare, ale chcel by som obmedziť svoj príspevok na to, že tu predložím svoje dve úvahy alebo dve obavy, ktoré vám legitimne už ukazajú tie situácie, konkrétne situácie z praxe, ktoré budú vyplývať z tejto smernice. Je to veľmi široký pojem. Zdá sa, že to má zmysel, aby cieľom tejto smernice bolo zjednodušenie tejto otázky, aby toto sme nechali na interpretáciu tých eh, veľkých. Avšak eh, to nie je správne, pretože to nie je v súlade s tým cieľom, ktorý sme si stanovili a ktorý chceme dosiahnuť, ktorý chce dosiahnuť takisto aj tento návrh smernice. Tá druhá pripomienka sa týka bez pochyby to, čo, čo spomínal pán Baldasare, vyjasnenie vlastne tu, tej lehoty koncesií, myslím si, že toto je veľmi dôležité a že e, by bolo potrebné e, právne toto vyjasniť, proste zabezpečiť jasnú právnu formuláciu. A nakoniec by som chcel dnes povedať, e, že tá modifikácia týchto zmluv je dosť eh, rigidná, pretože keď si zoberieme zložitosť eh, týchto eh, verejných obstarávaní, keď si zoberieme mm, všetky tie záležitosti okolo, nemôžeme takto realizovať tieto zákazky, pretože je to veľmi rigidné, je to veľmi obmedzujúce a keď hlavne potrebujeme flexibilitu, aby to bolo efektívne, obzvlášť v týchto časoch. Ďakujem pekne. Dankeschön, Herr Baldassare. Wünschen Sie nochmals das Wort? Chcete sa ešte raz slovo pán Baltazáre? Nie. Myslím, že už nemám čo k tomu povedať. Už môžem len poďakovať eh, za všetky tie návrhy, ktoré tu boli predložené, pretože tá má je veľmi zložitá. Ja sa domnievam, keď vychádzam z toho trošku provokatívneho vyhlásenia pani kolegyne Niebler, že táto smernica naozaj potrebuje také podmienky, aby tá smernica naozaj slúžila aby vytvárala možnosti mať taký normatívny rámec, takú referenčnú eh, zložku, ktorá by umožnila naozaj všetky otázky, eh, ktoré sa týkajú veľmi tejto komplexnej eh, oblasti, tak či už ide o otázky dopravy alebo sociálnej ne otázky. Takže je potrebné, aby táto smernica o koncesiách, pretože naozaj je veľmi zložitá, či aby bola naozaj zjednodušená, aby boli zjednodušené na eh, prisudzovanie koncesí v oblasti slúžie, práce a tak ďalej, aby teda tieto práce a služby, ktoré sú naozaj nástroje, ktoré sú využívané verejnými alebo štátnymi orgánmi naozaj boli, ale takisto aj privátnymi subjektami eh, správne využívané. Konkrétne teraz myslím na eh, veľké rozšírenie koncesí pri realizácii stavania veľkých infraštruktúr u nás v, v Taliansku alebo treba, pokiaľ ide o hotelierské služby alebo reštauračné služby, alebo pokiaľ ide o spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom v niektorých oblastiach alebo niekde, keď tak ako to spomínala pani kolegyňa Kastex a naozaj e, ďakujem za jej veľmi cenené rady. Je treba zohľadniť tie sektory, ktoré na ktoré bude dopadať eh, táto smernica. Teda je potrebné rozlíšiť eh, tie sektory, ktoré sú také verejné, ktoré sú také špecifické, tak napríklad eh, tie, ktoré sa týkajú infraštruktúry. Je potrebné, aby sme toto zdôvodnili. Je potrebné, aby sme zdôraznili potom aj potrebu právnych, jasných pojmov, jasnej právnej terminológie, ktoré sú akýmsi referenčným bodom pre naše verejné orgány Ďalej, pokiaľ ide o rôznorodosť e, nástrojov v oblasti e, uzatvárania dohod a tak ďalej, myslím si, že budeme mať e, tú schopnosť jasne vypichnúť tieto typo, typológie, teda jednotlivé možnosti, ktoré je potrebné zabezpečiť pre využívanie tohto nástroja. Po druhé, je potrebné zefektívniť hospodárskú súťaž, hlavne v tejto oblasti a v tejto dobe, i mal by to byť jeden z nástrojov, ktorý by mali pomôcť Európe, aby sa dostala z krízy a aby to nebola fikcia, ale niečo naozaj reálne. Pretože ak to chceme rozvíjať v oblasti eh, eh, napríklad efektívnejšieho obchodu medzi jednotlivými členskými štátmi, alebo pokiaľ ide o verejné obstarávanie v eh, mali by sme sa za, snažiť zabezpečiť teda to, čo sa nám nedarí efektívne rozvinúť v týchto oblastiach, rozvinúť aspoň v oblasti koncesií. Napríklad, eh, neviem, zabezpečiť to, aby nejaká nemecká eh, firma mohla zabezpečiť zdravú konkurenciaschopnosť, eh, byť účastníkom zdravej hospodárskej súťaže v, tejto, v tomto trhu. A preto, aby na území iného štátu a preto potrebuje naozaj jasné právne pojmy a ja veľmi pekne ďakujem všetkým kolegom za všetky pripomienky, ktoré už boli veľmi stimulujúce, pretože naozaj sme veľmi zodpovední, alebo teda je v našej zodpovednosti, aby sme ako právny výbor spoločne s e, výborom IMKOM zabezpečili túto normatívnu e, prácu, aby sme ďalej mohli rozvíjať následné koncepty ekonomickej oblasti. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a dúfam, že ešte viacej sa budeme venovať do detajlov tejto otázke. Ďakujem a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. Správa pani Geringer de Odenberg. Eh, pokiaľ je to bod 7, už sa uskutočnili trialógy. Ide o osirotené diela a máme tu prítomných i zástupcov dánskeho predsedníctva. Tešíme sa na úvahy pani Ödenburg. Ako to vyzerá s, s jednotlivými negociáciami? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Máme tu už dátum e, e, ďalšieho trialógu 6. júna a dánske predsedníctvo bude mať plný mandát pre rokovania. Text je e, do veľkej miery vlastne už hotový. Ostávajú len e, niektoré otázky. Článok 6.2 napríklad ide o iné prípustné formy využitia. Máme tu už návrh textu. Tu ide o možnosť e, výnosu Text komisie je vyvážený a dobrý. Nemáme k dispozícii definitívnu pozíciu rady. Všetky politické skupiny mimo, okrem teda EPP, súhlasia s mojim návrhom textu. No, teraz už len čakáme na reakcie EPP a teda reakciu rady. Článok 6 odsek 4a. To je nový bod, ide tu o, odmeňovanie. Slovo odmeňovanie sa zmenilo a my už teraz hovoríme o kompenzácii. Nie je tu jednoznačná zhoda, pokiaľ ide o možnosť takúto e, kompenzáciu e, pred sa využitím diela vôbec e, dostať, ale nesúhlasíme v tejto veci, pretože pred využitím sa dá hovoriť o licencii, ale kompenzácia to je predsa možné len po využití správneho pohľadu. Je kompenzácia jednoducho nemožná tu. Pretože takáto kompenzácia nie je jednoducho možná vopred. Rada chce členským krajinám dať možnosť voľby, či toto odmenenie, kompenzácia môže prísť pred využitím alebo použitím. Ja som však toho názoru, že e, my tu nemáme slobodu a jednoducho to môže byť len po využití alebo, alebo užití diela. K ďalším otázkam. Rozhodujúci deň, to je článok 1.3, čiže určujúci deň. Týka sa to diel, ktoré boli vytvorené pred e, kľúčovým dátumom ktoré teda nemôžu už byť riešené ako osirotené diela. Tento dátum sa vš- odstránil, my sme však za to, aby sa to opätovne zaviedlo, avšak len pre rozhlasové spoločnosti. A to preto, pretože po roku 2013 rozhlasové spoločnosti budú mať povinnosť všetky informácie o autoroch e, zverejniť. Takýto e, rozhodujúci kľúčový dátum, deň môžeme síce teda zaviesť, nemôžeme však vylúčiť, že v budúcnosti znova príde k tomu, že osirotené diela sa zverejňa. Čiže tento dátum je 31. 12. by mohol byť zavedený, ale len pre rozhlasové spoločnosti. A ešte jedna ďalšia otázka. Ide o diela, kde máme viac uh, autorov, tzv poloosirotené diela. Tu navrhla rada a trošku iné, inú formuláciu, ale zmysel, pokiaľ ide o využitie tento tzv. poloosiroteného e, diela, sú v podstate, alebo tie pravidlá sú v podstate rovnaké, ako to vidíme my. Čiže tieto diela by mohli byť zverejnené. A potom článok 3.1 týka sa Mm, starostlivého, e, dôsledného hľadania autora práv, alebo teda vlastníka práv, každého, konkrétne v texte each work, each work to znamená každého diela. Takéto e, dôsledné hľadanie sa má týkať alebo má byť realizované pre každé e, jednotlivé dielo. A tu sú určité nezrovnalosti. My sme boli za to, hovoriť o dobrej vôli osob, ktoré chcú realizovať takú, takéto hľadanie. A boli sme toho názoru, že každá kniha, každé, každý, každý, každý film, každé, každé, každé noviny e, majú tým byť dotknuté. Naša predstava bola taká, že ak niekto je autorom, či, alebo ak chce niekto nájsť autora určitej publikácie, musí kontaktovať um, vydavateľstvo, ktoré predsa má všetky informácie o vlastníkoch práv. Komisia i rada sú tu toho názoru, že by sme tu pre každé ojedinelé dielo mali realizovať hľadanie ak má kniha tisíc ilustrácií, tak sa to musí realizovať tisíckrát. Ale v praxi si myslím, že je to nemožné. Dokážem si snáď predstaviť, že bude sa realizovať hľadanie každého, každej publikácie, ale nedokážem si predstaviť, že by sme realizovali hľadanie každého obrázku, každej mapy alebo každého obrázku. Jednoducho nemožné. A verte, viem, o čom hovorím, pretože 15 rokov som pracovala v rozhlasovom v, v, v stanici a keď e, takto budeme veci realizovať, že jednoducho budú musieť filmy, filmy e, roky, povedzme, v televíziách čakať na to, a, e, že by mohli byť vôbec odvysielané. My sme toho názoru, že toto hľadanie samozrejme by sme mali hľadať každé samozrejme dielo, pôvodcu každého diela a tie pramene potom uviesť v prílohe, ale myslím si, že to by malo byť postačujúce. Je to tu však sporné. Pretože že komisia sa tu domnieva, že treba použiť naozaj formuláciu each work, každé dielo. Teraz článok 3, bod 4 ak budú spoločné databázy pre e, osirotené diela, a to je predsa našim zámerom, zámerom tohoto právneho aktu. Ak teda také budú a preverené e, osirotené diela budú obsiahnuté v tejto databáze, tak to bude samozrejme pre všetkých veľmi užitočné. A tým by sa mal zaoberať úrad v Alicante. Také je pozadie tohoto nápadu. Samozrejme, že tu treba samozrejme preveriť príslušnosť agentúr. Ja som však za to, pretože pros, e, úrad má príslušné prostriedky a jednotlivé členské krajiny tu môžu usporiť finančné prostriedky. Ešte jedna vec, ktorá však e, nie je e, bez kontroverzií. Dnes budeme hovoriť popoludní, alebo hlasovať o právnom základe a Európska komisia tu navrhla právny základ, ktorý e, by chcela rada zmeniť. Ja som aj za. Zástupcovia komisie sú tu dnes pravdepodobne s nami a chcela by som vás požiadať o to, aby ste nám vysvetlili, prečo tieto zmeny sú navrhované. To by bolo e, všetko z mojej strany. Teším sa na vaše vysvetlenia alebo vyhlásenia. A posledný trialóg, zasadnutie, e, bude 6. júna. Dúfajme, že bude úspešné. A tam sa aj ukáže, či tieto rokovania budeme môcť čoskoro uzavrieť, alebo či bude druhé čítanie. Ďakujem. Ďakujem pekne za odvedenú prácu. Teraz sa hlási pán Engström a potom dostane slovo pani Niebler. Thank you. Um... we had the uh, Commissioner Nelly Cruz visiting IMCO, I think it was... Ďakujem pekne. Bolo to pred dvomi týždňami, čo sme si vypočuli príslušnú komisárku na výbore IMCO. a Hovorili sme skôr o takých všeobecných témach a chcel by som povedať, že toto je oblasť, kde sme stratili príležitosti. To sa vtedy spomínalo, s tým súhlasím. Ja pevne verím, že z tohoto sa stane niečo pozitívne a aj keď tá oblasť je pomerne obmedzená, pevne verím, že sa nám to spoločne podarí dosiahnuť. Ja by som chcel povedať, že je dôležité si uvedomiť, že nie je možné, aby táto smernica viedla nejakému masovému využívaniu, masovému naplňaniu obsahom. Článok 7 bol plne odstránený, to znamená, že nie je tu žiadna možnosť, aby to pomohlo nejako európskej ekonomike. Alebo všetky komerčné aktivity, ktoré sa týkajú tohoto, plne odpadajú. Potom je tu článok 6, kde sa spomína odmeňovanie pre nekomerčnú prácu. A tam platí to isté. Jeden z tých veľkých problémov sa týka toho, že na nešťastie zástupcovia knižnice dostali veľmi neskoro toho procesu. A to znamená, že nezohľadnilo sa to, čo oni hovorili, ako mohli prispieť. To znamená, že je to také sklamanie a to, čo povedala pani Geringer, každá ilustrácia v nejakej knižke tu, keby sa to riešilo tak, ako tam uvedené, tak je to obrovská komplikácia, absolútne nemožné pre knižnice. Takže musím povedať, celkovo som veľmi sklamaný. Chcel by som ešte spomenúť ďalšiu vec. Je to skôr taká formálna v rámci aktuálneho trialógu to boli určité myšlienky, kde išlo vytvoriť databázy e, s týmito osirotenými dielami. Táto myšlienka sa objavila v rámci trialógu. Nikdy sa o tom nediskutovalo na tomto výbore alebo ani na žiadnom inom. Myslím si, že táto myšlienka je pravdepodobne dobrá, ale je veľmi rozsiahla a to znamená, že prebehlo to bez akékoľvek diskusie tu, na parl- tu v parlamente. Tak pre porovnanie, keď sme mali tento materiál a sme sa tým zaoberali z jednotlivých hľadisk, hovorili sme o tom, aby tu bola zodpovednosť za zbieranie štatistík, kde ide o prípady porušovania autorských práv a tak ďalej. Boli tam veľmi limitované úlohy bez nejakých právnych efektov na no, dať ešte tieto úlohy bez nejakých tých veľkých diskusí, je to trošku neisté. V tomto kontexte je tu snaha vytvoriť veľkú databázu, ktorá bude mať veľký právny vplyv bez akékoľvek diskusie. Takže podľa mňa je to veľká diskrepancia, ako to vlastne riešiť. Takže ja by som bol za to, aby sme vlastne sa opätovne zaoberali týmto vodom. Nemyslím si, že je to zlá myšlienka poveriť niekoho týmito úlohami, ale je to veľká úloha a treba o tom riadne diskutovať. No a samozrejme je dôležité si uvedomiť to, či chceme pomôcť, či chceme pomôcť eh, knižniciam alebo nie Takže myslím si, že takto je k tomu nutné pristupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz pani Nibler. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ešte predtým, ako sa dostaneme k jednotlivým bodom, by som chcela spomenúť tri komentáre na úvod. Najprv sa chcem poďakovať spravodajkyni za jej úvod a chcela by som pripomenúť, a vlastne vychádzam z toho, že keďže sa pomaly končí trialog, sa budeme držať tých údajov, ktoré boli zadané do trialógu v rámci právneho výboru. Tu máme zosúladené texty. Dôležité je sa zosúľadiť a zhodnúť na úrovni politických skupín a musí platiť to, čo sme schválili na našom výbore. Potom, čo sa týka kolegu Engström, to, čo ste práve popísali, to vaše sklamanie o tom, že sa nebudú dostatočne digitalizovať všetky veci, tak samozrejme tá diskusia, ktorá súvisí s, s akta a ochranou autorských práv, to je s tým úzko prepojené, ako to chrániť v digitálnom priestore, musíme dbať na to, aby táto smernica uprednostňovala verejnoprávne inštitúcie, musí to uprednostňovať, to znamená, že môže byť využívané osirotené diela, je to určité privilegium, ktoré sme vlastne, o ktorom sme dlho diskutovali v rámci rozsahu pôsobnosti smernice. Boli tu určité inštitú, sú tu určité inštitúcie, ktoré majú aj kultúrne dedictvo a vo svojich archívoch, potom ide ešte o digitalizáciu a zároveň musíme myslieť na to, že ide o, o to, že to prednostne má platiť pre verejnoprávny sektor a e, ide o to, aby sme nespôsobili nejako e, prostredníctvom e, nenápadných aktivít vlastne zmenu autorských práv. Takže sú tu veci, o ktorých e, môžeme samozrejme diskutovať. Otázka, ktorá to vystáva, či to dáme na inter- do internet všetko, či je to šanca alebo nie. Potom digitalizácia je samozrejme dôležitá, ale samozrejme musí sa k tomu pristupovať rozumne. Je to určité privilegium, ktoré obsahuje určité riziko aby nedošlo k skresľovaniu hospodárskej súťaže. To boli moje také prvotné komentáre, ktoré som považovala za dôležité. A teraz prejdem tomu, čo som chcela povedať. Chcem nadviazať na konkrétne body, ktoré vyplynuli z trialógu. Prvý bod, o ktorom hovorila naša spravodajkyňa, bol bod 6.2. Tam ide o rozsah využívania, ide o otázku toho, čo je vlastne prípustné využívanie pri osierotených dielach. Tu ide o tú digitálnu oblasť, tu ide o to dôsledné hľadanie. Tu by som chcela pripomenúť, aký bol počiatok toho celého, aký bol text. Tam bol článok 6 a článok 7, to znamená, že bola tam definícia, ktorá sa týkala sprístupnenia osirotených diel, to bolo v článku 6 a potom v článku 7 sa hovorilo aj o tom, že je možná obmedzená komercionalizácia na právnom výbore, ako aj na výbore pre kultúry kultúru sa hlasovalo o tom, že článok 7 sa odstráni, nebude komerčné využitie. To znamená, že iba sa sprístupnia osirotené diela, ktoré už aj tak existujú digitalizované online. A teraz je tu taká snaha generovať príjmy. Je tu určitá snaha prostredníctvom článku 6 to nejako rozšíriť, otvoriť to smerom k vyššej miere komercializácie. To neodzrkadluje stanovisko parlamentu ani našej politickej skupiny. Ten parlament, ktorý by mohol platiť, keďže sa o tom hovorilo v rámci Tyreologu, sa týka toho, že diela sa môžu digitalizovať a dať na internet, ale je problém, že to vlastne spôsobí iba náklady, takže je nutné tie náklady nejako pokryť, je nutné na tom pracovať. Všetky náklady, ktoré sa týkajú digitalizácie, samozrejme by mali byť nahradené je nutné to správnym spôsobom riešiť. Je tu návrh spravodajkyne, aby ten článok 6.2 bol koncipovaný užšie. Už sa trošku o tom diskutovalo na rade, aby som to chcela doplniť ešte o to, aby sme tu mali orientáciu podľa nákladov, aby sme sa priblížili k tomu, vlastne aké bolo stanovisko na našom výbore. O detailoch musíme ešte diskutovať. Druhý bod, o ktorom chcem hovoriť, to je článok 3.1. Spomínala to už spravodajky a tam ide o otázku toho, čo sa týka to starostlivé hľadanie. Tu sme prijali rozhodnutia, tu máme mandát na rokovania, tu ide o angličtine diligent research pre každé dielo, for each work. No a dôležité, aby sme tu nemenili autorské právo, musíme tam mať, zdôrazniť to, že pre každé dielo, je to aj obrazový materiál, a ak nie je možné ho priradiť jednoznačne nejakej knižke, a ak ide o 10 obrázkov, tak je nutné vykonať to dôsledné hľadanie a rešerše, predsa nemôžu existovať rozličné kategórie diel, kde sa vykoná teda to svedomité hľadanie a v druhej kategórii nie, takže buď to budeme robiť pre každé dielo, to znamená, že potom aj fotograf má nárok na autorské práva na svoje diela. Tu je článok 3.1. Tam by sme mali trvať na našej formulácii ďalší bod, článok 6, odsek 4, písmeno A. Tam ide o jednotlivé aspekty pred využitím tu ide o serotené diela, ktoré sa využívajú a pre ten prípad, že sa teda využívajú, je nutné tu vykonať určité zabezpečenia pre eh, prípadné rezervy, to znamená, že je nutné už dopredu uhradiť prostriedky do určitého fondu, z ktorého je možné pokrytie náklady na dielo. Takže je tu návrh rady, ktorý považujem za dobrý. Prenechalo by sa na členské štáty, ako to budú riešiť, lebo e, som si uvedomila, že vlastne táto prax funguje veľmi rozdielne v jednotlivých členských štátoch. No a posledný bod, a už sa dostávam na záver môjho príspevku, čo sa týka oblasti pôsobnosti. Chcela by som nadviazať na to, o čom som už hovorila na úvod a spomínalo sa to aj v rámci trialógu, aby sa tá, ten rozsah pôsobnosti nezúžil. Musia tam byť aj tí vydavatelia do toho zapojení. Tu ide o to, že čo sa týka toho rozsahu pôsobnosti, potom by vlastne bol neakceptujúci, neakceptovateľný argument, že vlastne vydavateľstva eh, by nemohli využívať žiadne kultúrne dedictvo. Pozrite si napríklad časopis Špígl, aký má obrovský archív a potom, keby sa nes- to ne- neaplikovalo aj na kultúrne dedičstvo, tak bolo by to neakceptovateľné. Beriem na vedomie, že je samozrejme zložité bližšie zadefinovať pojem vydavateľ. To, ako to bolo uvedené najprv, to akceptujem. No a v rámci trialogu sa musíme riadiť tým, čo sa rozhodlo na našom výbore. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Time, potom pán Berlinger. Chcela by som apelovať na všetkých, aby nehovorili až tak dlho, keďže aj zastupcovia rady a komisie sú prítomní a krátko pred 12. musíme odísť z tejto sály, od túto sálu aby sme potom sa zúčastnili orientačného hlasovania spolu s ženským výborom. Nech sa páči, pani Tajn. Ďakujem pekne, pokúsim sa krátko popísať stanovisko výboru ALDE. Poprvé článok 6.2. Tu ide o kompromis, s ktorým súhlasíme. Tiež sme pôvodne boli za vypustenie článku 7. Myslíme si, že je to veľmi dobrý kompromisný návrh a pozrieme sa na to, čo tu bolo navrhnuté ako doplnok, ktorý EPP dúfajme dostatok času pred e, trialogom predloží. Potom budeme vás povedať, e, bude to závisieť nad od konkrétnej formulácie, článok 3.1. Tak ako pani Niebler, tiež sa domnievame, že je potrebné skúmať každé dielo, e, to je úplne jasné a tie argumenty tu už zazneli pre mňa to súvisí. Takisto je to môj návrh 33 e, k tomu článku 3.2 a som ochotná ho stiahnuť, e, keď tu zostane each work. Je to tiež v súvislosti s dobrou vierou. Good face má síce veľa nikdy nejak extra nepresvedčovala, To by znamenalo pre členské štáty, že je potrebné hľadať len ten, kto má náladu. A to sú naozaj veľké rozdiely medzi členskými štátmi pri dohľadávaní. Toto je dosť značné obmedzenie dohľadávania. Je to dosť veľký kompromis, takže nie sme ochotní prijať ešte ďalšie kompromisy a ďalšie ústupky pri dohľadávaní. Tretia, tretí bod práve air compensation, s tým nemáme žiaden problém, pokiaľ je to prianie niektorých členských štátov. Kompenzácia je vždy, keď je vypočutý sudcom. Je to ošetrené tak, že sa najprv zloží nejaká čiastka, potom zvyšok sa vymáha, vypláca sa ex post. Myslím, že to bola, boli obavy niektorých členských štátov, že to bude závisieť na uh, finančných pomeroch, že nebude k dispozícii dostatok peňazí, pokiaľ ide data ALDE bola od začiatku pre zachovanie Aldata a žiaľ Bohu v hlasovaní nás vo výbore nás prehlasovali, odtedy vznikla nová smernica, všetci vedeli, že je potrebné to riadne e, pracovať a preto e, by nemali byť privilegovaní ľudia, ktorí budú porušovať zákony ktorí nebudú realizovať dostatočné dohľadávanie, nemali by byť eh, privilegovaní ani potom. Myslím si, že je to škoda, že tento dátum tu platí len pre eh, týchto, nie pre ostatných. Spoločná databáza, to vzniklo tiež ako kompromis pre vyjednávanie na trilógu, aby bolo možné si overiť, či dielo autorov je tam uvedené pre eventuálnu kompenzáciu, to je teda ten hlavný zmysel. Na trialogu sa eh, hľadajú tie kompromisy, od ktorých nebolo možné predtým diskutovať. A potom posledný bod vydavatelia by podľa názoru ALDE eh, by nemali byť uvedení. To sa týka verejnosti. Ja tu vidím veľký rozdiel medzi múzeom a medzi kinom Napríklad eh, v, eh, keď postupí súkromný vydavateľ alebo keynote, preto by tu nejaké dielo, tak by tu nemali byť eh, uvedení, to je názor väčšiny. To tú líniu sleduje hlavne ALDE a teraz ešte všeobecne, tak ako hovorí pán Ekstrom, že nedojde k digitalizácii. My máme tento krásny program, ktorý komisia podporila, kedy do 5 minút je možné realizovať toto dohľadávanie. Môžeme posadiť študenta k počítaču, ktorý to dohľadá a myslím si, že v praxi sa ukáže, že to dobre funguje. Prednedávno som bola v Iraku a prastaré spisy, ktoré obsahovali malby z 13. alebo 9. E, storočia boli digitalizované. Ja som sa obzvlášť na to pozrela ešte pre touto diskusiou. V schátralých priestoroch zavesili lampu a plátno a niekto to proste odfotil e, o krátku dobu, asi do dvoch mesiacov. Tieto staré spisy, ktoré sa rozpadajú pri dotyku. Toto všetko bude k dispozícii na internete. Takže otázka digitalizácie nie je zase až taká zložitá. Ďakujem. Pán Bellinger, ďakujem. Chcel by som najprv poďakovať eh, pani Geringer pretože má za sebou význačnú prácu a ako ste videli aj takisto veľmi únavnú s neustálými snahami nájsť spoločné riešenia. Niekedy sa mi zdá, že sa jej to podarilo, niekedy to bolo veľmi ťažké. My nie sme zvyknutí na eh, takýto duch práce. Ja som veľmi rád, že môžem pracovať v tomto výbore Európskeho parlamentu, pretože je to veľmi zaujímavé zabezpečiť tú konvergenciu, ktoré sa eh, nachádza medzi jednotlivými technickými eh, dôvodmi a takisto to má aj veľmi dôležitý politický základ. Zdá sa mi, že ten dôvod, prečo sa nám nepodarilo častokrát eh, zabezpečiť spoluprácu medzi jednotlivými frakciami, je to, že my chceme veľmi po pokročiť eh, vpred v rámci európskeho právneho priestoru tohto komponentu, ktorý je veľmi dôležitý zabezpečiť konferenciu, hlavne v časoch hospodárskej krízy, ktorú zažívame. A táto otázka eh, autorských práv zostáva veľmi trnista, veľmi ošemetná, pretože keď vidíme tie rozdiely, tie eh, rôzne názory medzi jednotlivými polmi, medzi jednotlivými národmi. A ja sa domnievam, že za všetkým týmto, za týmito aspektami je niečo, čo sa týka vlastne takej kultúrnej histórie, ktorá čelí veľkým eh, technologickým novinkám webu a tak ďalej, prístupu kultúry miliónom ľudí, ktorý web zabezpečuje ktoré častokrát v minulosti medzi výrobcami umenia, alebo teda umelcami a konzumentami, čiže spotrebiteľmi, neboli. Takže to sa cíti aj, to cítiť aj tu. A musím povedať, že je pravda, že to, čo sa najviac očakávalo od komisie v tejto špecifickej téme ktorá možno nie je taká rozšírená, táto myšlienka týchto osirotených diel, ktorá je naozaj veľmi dôležitá, nebola tá reakcia až taká, ako sme očakávali, pretože tie očakávania boli veľmi oveľa väčšie. Ja však si myslím, že tá dezilúzia je úplná, pretože sa takisto domnievam, že aj s tými minimálnymi uh, výsledkami, ktoré sa nám podarilo vďaka našej drahej Lídii dosiahnuť, sme minimálne urobili prvý krok, hlavne pokiaľ ide o otázku digitalizácie. Možnosti, aby tieto osirotené diele boli digitalizované, aj keď bude potrebné naozaj v tejto obtiežnej práci sa prehrabávať v starých zbytkoch, knižniciach a tak ďalej a čeliť dokonca aj podozreniam zo strany zamestnancov, napríklad knižnica. Je potrebné naozaj zabezpečiť prírodnú alebo prírodzenú funkciu knižnic, ktorá je naozaj tá, ktorá by mala podporovať prístup k čítaniu a tak ďalej. Toto je jej základná funkcia, preto sa domnievam, že v čokoľvek bolo vykonané, netreba strácať zo zreteľa tento aspekt. A teraz opäť, opak, opätovne chcem spomenúť, že nesmieme sa, nesmieme urobiť krok späť a treba podporovať túto požehnanú iniciatívu, pretože to je naozaj veľmi ťažká úloha. Častokrát sú tu obavy, hlavne pokiaľ ide o spravovanie autorských diel, ktoré nemajú žiadnu minulosť a ktoré by mali byť poskytnuté cez web. Preto si myslím, že pokiaľ ide o návrh pána Debernie, to je práve ten dobrý spôsob, ako pokročiť vpred. Tá diskusia, ktorá bola e, doteraz, je potrebná, aby išla ďalej na pôdu komisie a ďalej do pôdu jednotlivých členských štátov. Ďalšia otázka sa týka článku 7. Ja súhlasím s pani kolegyňou Niebler. Nemyslím si, že by to, bol nejak, že by to bola nejaká veľká prekažka, aby sme naozaj prinútili knižnice, aby použili, aby nám poskytli prístup k týmto osiroteným dielam a aby sme ich poskytli ďalším. Avšak je tu otázka nákladov, výdavkov. Je potrebné naozaj mať financie na to, aby tieto náklady boli zabezpečené. Pretože aj keď sa nedosiahne žiadaný cieľ, musíme sa snažiť urobiť preto, aby sme našli riešenie. Pretože toto, keby sme tak neurobili, tak by to bol krok vzad. Ďakujem pekne, pán Berlinger. Ja by som teraz chcela dať slovo zástupcovi rady, pánovi Trebienovi, aby nám prezentoval stanovisko rady, aby takto doplnil vlastne tú živú diskusiu. Kde je pán Trebien? Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv som chcel poďakovať za všetky vystúpenia, ktoré sa tu dnes vyskytli. Mali sme dva trialógy a termín 3. je stanovený na 6. júna. Čo sa týka trialógov, uskutočili sa v pozitívnej atmosfére a ráda, na pocit sa podarilo dosiahnuť značný pokrok. Je tu už iba pár otvorených vecí, ktoré tu e, ešte sú. Eh, spomínala to pani Göringer. Ďakujem pekne za dodenú prácu. Tie otvorené otázky, to sú veci, o ktorých musíme diskutovať v rámci trialógu. Nemá význam to tu otvárať. Už sa spomínali určité stanoviská. No a čo sa týka náhľadu rady, my sme pomerne optimisticky naladení, sa podarí nájsť dobré riešenie pre všetky zapojené strany. A Chceli by sme budúci týždeň v tomto zmysle pristúpiť k trialógu. To je to, čo by som chcel povedať v tejto fáze. Pevne verím, že nájdeme riešenie 6. júna. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcela by komisia, ktorá tu zastupuje pán Giorello, ešte niečo povedať? Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Komisia by sa chcela pripojiť ku rade a chceme sa poďakovať spravodajkyni za ten pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť aj v rámci trialógov. Myslíme si, že už sa blížime k tej konečnej zhode a sme optimisticky naladení a takto pristupujeme ešte k tej práci, ktorú musíme vykonať v budúci týždeň. Myslím si, že skutočne sme veľmi blízko k tomu, aby sme prijali tú smernicu to bude zásadný krok vpred smerom digitálnemu trhu a významný krok v rámci autorských práv. Dovolte, aby som zodpovedal tú otázku, ktorá sa týkala právneho základu. Môžem vám poskytnúť isté objasnenie, keďže som to správne pochopil, budete o tom hlasovať zajtra. Komisia súhlasí s tým návrhom, ktorý predniesla Rada kde tu o to, že sa mení právny základ v porovnaní s tým, čo pôvodne navrhla komisia. Rada teraz navrhuje, aby tam boli tri články. Je to všeobecný článok 1.1.4, to je všeobecný právny základ pre jednotný trh. Budú tam ešte dva články, ktoré sa týkajú slobody poskytovania služieb a sloboda e, vytvárania. To je 6263 a ešte pár objasnení tieto súvislosti čo sa týka návrhu rady, tak tam ide o to, čo vlastne plánovala komisia od začiatku v oblasti právneho základu. Takže ja sa na to nepozerám ako na nejakú reálnu zmenu návrhu. Je to skôr taká korekcia e, pochybenia, lebo my sme nesprávne citovali dva články, ktoré sa týkajú slobody poskytovania služieb a slobody stanovenia sídla. Takže je to vlastne určité nápravenie. Tá náprava je to popravenie chyb, chyby. To je náhľad komisie a vlastne sa tým naplňa to, čo sme chceli uskutočniť. No a potom, čo sa týka toho riešenia, ktoré navrhuje rada, je to v súlade s aký v oblasti autorských práv, bo väčšina smerníc, ktoré sa týkajú autorských práv, na jednotnom trhu sú vlastne v tomto zmysle. Takže tento návrh rady ide ďalej ako to, že vlastne poukazuje na tú aktuálnu prax, prax ktorú máme v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Myslím si, že toto je veľmi dôležité práve v súvislosti s návrhom, ktorý sa týka osirotených diel. Tu ide o tie dva články, ktoré som spomínal sú tu špecifické doložky, ako napríklad článok 4, kde ide o vzájomné uznávanie osirotených diel, takže je tu určitá vec, ktorú musíme ešte doplniť. Podľa mňa je primerané tu mať tieto tri články, ktoré sú navrhnuté ako právny základ. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A na záver dostane slovo pani Geringer de Ödenberg. Spomínali sa mnohé témy, nech sa páči. Dziękuję pani przewodnicząca, dziękuję również wszystkim. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne všetkým účastníkom tejto diskusie. Ďakujem pekne Rade a komisii za doterajšiu spoluprácu, lebo tá bola skutočne veľmi pozitívna. Čo sa týka jednotlivých otázok, ktoré sa tu spomínali, článok 3 odsek 1 alebo jednotlivé formulácie. Ja by som chcela pripomenúť, že naše stanovisko, ktoré sme schválili tu na výbore, vlastne vyčiarko tú formuláciu each work, každé dielo, nie je to uvedené v pôvodnom texte. Nechcela by som povedať, že to zahrňa tento mandát, to už nie je uvedené v texte, my sme to predsa už schválili a práve preto ten originálny text, ktorý tu bol prijatý, neobsahuje túto formuláciu. To je naše aktuálne stanovisko. Čo sa týka politických skupín EPP a ALDE, oni hlasovali proti a tak my tu máme vlastne stanovisko, ktoré je výsledkom kompromisu, čo sa týka vydavateľov. Chcela by som pripomenúť, že pôvodne v našom návrhu, teda ešte pred hlasovaním, Tam boli vydavatelia, ako aj prevádzkovateľe súkromných rozhlasových staníc. A čo sa týka dosahovania kompromisu, EPP požadovala, aby tí súkromní vydavatelia boli vynechaní z textu. Išlo tu potom o ten článok 7, ja som s tým súhlasila, s tým postupom. No a tento článok odsek 7 nebol podporený zo strany EPP v rámci toho konečného hlasovania. No ostali tam už iba tí vydavatelia, kde vlastne nejde o e, nejakú verejnú právnu inštitúciu. Povedzte mi, akým spôsobom súkromný vydavateľ môže využívať nekomerčným spôsobom osirotené diela. Predsa nemá takúto možnosť. Každý vydavateľ totižto pracuje práve preto, aby generoval určitý prospech, určitý zisk, teda je to rozhodne komerčná činnosť. To znamená, že je tu určitý protiklad. No o tom musíme hovoriť. Čo sa týka vydavateľov, rada a komisia ich opísala ako subjekty, ktoré vlastne nebudú e, spadať pod túto smernicu. Lebo však súkromný podnik predsa nemôže vykonávať nekomerčnú aktivitu, predsa každý súkromný podnik je zameraný na zisk, je to teda komerčná činnosť. A teraz čo sa týka kompenzácií. Ja som za plnú subsidiaritu v tejto otázke. Preto by som chcela, aby sa tieto otázky plne riešili na národnej úrovni. To znamená, že tie kompenzácie by sa rozhodne nemali vyplácať pred využitím. To znamená, že celé sa to povedať takto, že tie kompenzácie by sa nemali platiť pred využívaním diela, ale to je asi jasné. Myslím si, že toto je nutné ešte upresniť. Takže akým spôsobom bude, budú prebiehať tie kompenzácie na národnej úrovni, to je nutné ešte ošetriť. Ale nesmie to prebiehať pred využitím diela. sme za že by tę datę usunúť. I grupy politické všetky si... Čo sa týka tých, ehm, tých rozhlasových staníc a čo sa týka toho kontrolného dňa, tak to som chcel odtiaľ odstrániť, to už nie je uvedené v texte. A potom to, čo navrhuje rada a komisia, to je vlastne, aby tento konkrétny dátum bol zapracovaný do toho textu. Smernica z roku 2001 hovorí, že tí vysielatelia musia mať dispozícii príslušnú informáciu. To znamená, že tento dátum a to, to, tento, to, tento kontrolný deň by mal byť opätovne uvedený v samotnom texte. No. A ešte by som chcela povedať, že bolo tu želanie z našej strany a bola tu snaha to riešiť. Chceli sme mať register pre všetkých, e, všetky subjekty, na ktoré bude, bude platiť táto smernica. To bolo dôležité z toho, aby sa tá smernica mohla lepším spôsobom uplatňovať. To znamená, že mal by sa to vybudovať istý register a príslušná agentúra má k dispozícii potrebnú technickú infraštruktúru a má k dispozícii potrebný software, to znamená, že tento register Uchym je tak povediac praktické riešenie. Je to dôkaz toho, že je možné riešiť tento problém takýmto spôsobom. Skutočnosťou je, že sa zbierajú tieto údaje, sprístupňujú sa No a tým pádom je tá vec hotová. Celá tá vec sa bude riešiť v rámci agentúry. To sú všetky moje pripomienky, ktoré som vám chcela predniesť v tejto súvislosti. Ešte by som chcela povedať, že 6. júna, konec koncov tá informácia tu už bola spomenutá, sa stretneme s dánskym predsedníctvom. Nie je mi úplne jasné, čo povedala pani Niebler, Ide o stanovisko článku 6 odsek 2. A mňa by zaujímalo, čo si myslíte o článku 6.2, lebo spolu s podporou politických skupín, ak by sa nepodarilo zabezpečiť tú podporu pre tento článok, tak jednoducho si musíme uvedomiť, že potom musíme ísť do druhého čítania, potom tam bude nový text, ktorý môže opätovne obnoviť článok 7. Lebo na výbore Júry máme väčšinu pre článok 7 v pôvodnej verzii. ALDE nás podporuje už v tejto fáze. V minulosti na ALDE stanovisko nebolo jednotné, teraz nás podporujú. Predtým rámci hlasovania. To bolo tak, že bolo 26 hlasov, pričom hlasovať mohlo iba 24 členov. Pri hlasovaní to ale teda prešlo. A nám sa podarilo zabezpečiť podporu pre komerčné využívanie v rámci článku 6.2, alebo potom v rámci druhého čítania, ak by ste si nesúhlasili, to môžeme riešiť. A teraz vás poprosím o komentár. Ďakujem pekne. Dobre, povolujem krátky komentár od pani Nibler. Skutočne zborozujem slovo krátky, lebo musím opustiť túto sálu. A ešte by som vám chcela oznámiť pár krátkych informácií, nech sa páči pani Nibler. Áno, ďakujem pekne. A to množstvo vecí, o ktorých by som chcela hovoriť. Obmedzím sa na dve veci. Článok 6.2. Keď si pozriete ten kompromisný text komisie, ktorom sa bude diskutovať v rámci trialógu. Ja by som chcela, aby sa to trošku doplnilo na záver. V poslednej vete je uvedené, takéto organizácie môžu generovať príjmy v rámci takéhoto využívania, to je teda ten pôvodný text, ten návrh textu, aby som chcela tam doplniť, citujem, pre výlučné využitie pokrytia nákladov na digitalizáciu, aby sa takto spracovali opustené diela, to je koniec citátu, takže nebude to slúžiť na akýkoľvek účel. Napríklad, ak verejnoprávny rozhlas organizuje nejaké letné podujatie a na to sa využijú tie prostriedky, nie, iba na sprístupnenie digitálneho diela, to by sme dokázali podporiť z hľadiska našej politickej skupiny a vo všeobecnosti by som chcela povedať, pevne verím, že to môžem, v rámci trialógu budeme rokovať budúci týždeň a ten výsledok, ktorý sa dosahne v rámci trialógu, musí prejsť Európskym parlamentom, plénom musí o tom hlasovať. Ak je toto želanie, ide o to, aby my ako parlament sme súhlasili s výsledkom trialógu a dôležité je zapojiť politické skupiny do prípravy trialógu. Nevždy to prebieha dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Moje oznámenia sa týkajú ďalších bodov programu, bod 8, dokončenie jednotného digitálneho trhu. Samozrejme, o tom nemôžeme teraz diskutovať. Samozrejme, dôležité je povedať eh, lehotu pre pozmeňujúce návrhu do 21. júna, čo sa týka samotného stanoviska. Ak nám to umožní náš program, tak pristúme k tomu ešte na záver programu. To sa aj bodov 9 a 10 nášho programu. Sú to dve stanoviská, ktoré vypracoval kolega Mesároš. Aj tu je rovnaká lehota 21.6. ako lehota pre pozmeňujúce návrhy. Končím našu schôdzu a, aby som, a chcem nás apelovať, kolegyne, kolegovia, aby ste išli do miestnosti 5G3 tam sa uskutoční orientačné hlasovanie. Tam sa uskutoční orientačné hlasovanie, ktoré sa týka uznávania ochranných opatrní v občianskoprávnych záležitostiach. Pani Lichtenberger, nie, kolega Mesároš, áno, ktorý tu je, prítomný, vidím vás, hlásite sa o slovo. Takže najprv má slovo kolega Mesároš, poprosím stručne a potom pani Lichtenberger. Poprosím vás, aby ste neopúšťali ešte sálu, lebo sa tu hlásia naši kolegovia. Nech sa páči. Ja, elnök asszony, arra szeretném figyelmeztetni az, az... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som uprieť vašu pozornosť na tú skutočnosť, že v poslednej dobe jednoducho máme nedostatok času a nedodržiavajú sa lehoty. Napríklad pred dvomi týždňami som tu bol a vtedy sa povedalo, áno, áno, dnes budeme o tom diskutovať, prešli dva týždne a chcel by som vedieť, či dnes po obede vôbec to bude možné. Takže budeme mať po obede program, môžem pokračovať diskusii. Zajtra tu žiaľ nie som, alebo by mi ľúto, keď som sa toho nemohol zúčastniť. Bevor ich antworte, uh, kurz das... Ešte predtým, ako zodpovedem, zodpovedem vašu otázku, ešte pani Lichtenberger, tá iste, sa pýta na svoje stanovisko, ktoré je v programu. Bolo len povedané, že na konci programu by sme mohli mať ten jej bod. Chcela by som ešte povedať, že chápem vaše obavy, poradím sa a chcela by som navrhnúť, aby, spra- aby predseda Lene, ktorý príde dnes o 5 keď tu bude komisár Ševčovič, aby sme tieto dva body mali hneď na začiatku, aby teda na začiatku nám povedal, kedy budú na programe tieto body. aby som chcela, samozrejme, aby sa to čím skôr vyriešilo. Pozerám sa na pani Lichtenberger, tá je veľmi nespokojná. Áno, ale z časových dôvodov to žiaľ nie je možné. Poprosím vás o pochopenie aby teda poslanec Léne o 15. na začiatku schôdze nám to povedal. What could we do? There's nothing else we can...